send, once I had sent an email. That was lovely. It did go really well. Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. La séance est reprise. Takže poprosím vás kolegovia, aby ste sa usadili. Budeme pokračovať. Dobrý deň, prajem. Včera sme mali pomerne intenzívny program. Dnešné stretnutie je takisto pracovne nastavené. Budeme niekoľko hodín usilovne pracovať a dúfam, že teda budeme v dobrej nálade. E, ak vám mám zlepšiť náladu, poviem vám to, že ani zajtra, ani pozajtra nezasadáme. A teraz dám slovo všeobecnému spravodajcovi na rozpočet 2017. E, ktorá Dans deux eh Ja, no dobre, takže sa pripravte na to, že musíme počkať na Jansa Gejera, nášho všeobecného spravodajcu, ktorý po zasadnutí na ktorom pani Girelgeva predstavila také hlavné smerovanie rozpočtu rok 2017. Komisia povedala, že je tam v podstate 6 takých hlavných tém e, dorieši v máji, potom koncom júla predloží návrh e, tak prvá výmena názorov 4. júla a medzi tým náš obecný spravodajca pripravil odporúčanie, o ktorom sme včera na úrovni koordinátorov diskutovali poprvýkrát a dnes ráno náš obecný spravodajca vystúpi a povie nám o tom, čo sa dialo na diskusii včera. No pokúsim sa zatiaľ teda vyplniť e, tento priestor čakania. Ak sa chce niekto vyjadriť, môže sa vyjadriť na úvod. Ale vidím, že pán Gajer prichádza, takže určite nám povie také základné črty svojho návrhu odporúčania, ktorý pôjde na radu a do určitej miery budeme tlačiť na radu, radu, ktorá má pochopiť, že očakávania parlamentu sú veľmi vážne a že sa musíme vyhnúť kríze a že teda ak sa rada chce vyhnúť kríze, tak je v jej záujme zohľadniť naše požiadavky. Pán generálny e, všeobecný spravodajca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pokračujeme dnes v diskusii, ktorú sme začali včera medzi koordinátormi viete o tom bode, e, pokiaľ ide rozpočtový postup, e, pri ktorom stojíme. Normálne by sme na minulom prevalnom zastanutí mali dostať mandát pre trilóg, ktorý by sa bol mal e, začať v týchto týždňoch, kde by sme s ostatnými inštitúciami hovorili o tom, aký je náš názor na návrh rozpočtu komisie. Teda návrh, ktorý vypracovala komisia. Ale tento postup sa zmenil. Musíme použiť postup, ktorý sme použili v roku 2014. Rozpočet bol predložený neskôr, rada je pod tlakom. A svoje stanovisko musí veľmi rýchle dokončiť a tým potom začne trio, ktorý e, začne neskôr, teda začiatkom septembra. Teda nebude to je jarný, ale jesenný. Nemôžeme teda sa dohodnúť na mandáte, ale teda budeme e, používať postup e, ako v roku 2014, teda pošleme odporúčací list, letter of recommendation na ostat, ostatným inštitúciám a ja som pripravil návrh a tento odporúčací list doplníme stanoviskom odborných výborov. José Manuel Fernández eh, položil dobrú otázku, či by to nemalo mať status eh, pracovného dokumentu, či by to nemali povýšiť na taký eh, dokument a to by malo väčší inštitucionálny význam. Myslím, že by to malo mať aj teda spisovú značku parlamentu. Ja nechcem ale znižovať nejak význam e, tohto dokumentu. E, teda bol by to list v mojom mene, ktorý som prediskutoval s vami, prediskutoval s vami a včera aj s koordinátormi. Tento list <clears throat> letter of recommendation neobsahuje nejaké zásadné politické nové momenty na pozadí toho, čo Európsky parlament <clears throat> predebatoval alebo uzavrel ako naše smernice v marci. Teda všetky body, ktoré sme v týchto usmerniach navrhli, tie sú tam obsiahnuté politicky, ale sú doplnené o e, čísla, ktoré obsahuje návrh rozpočtu na 2017. Pripomínam, že v úsmerneniach sme sa dohodli na tom, že očakávame, že e, náklady, ktoré sú e, potrebné pre utečenskú krízu, sa neznišia, To znamená, komisia, o tom sme hovorili vo výbore, siaha v kategóriách 3 a 4 e, oveľa ďalej a využíva marže až na e, hornú hranicu, ktoré, <clears throat> ktorú predpisuje MFF <clears throat> a e, aktivuje potom aj zvláštne nástroje, ktoré sú tam potom zapracované. No a potom sa veľmi silne e, mobilizuje v kategórii 1A, to je tiež priorita. E, teda nemôžeme zabudnúť, pokiaľ ide o e, útečenskú krízu, musíme sa venovať aj ďalším témám a to je napríklad aj rast zamestnanosti a preto je to posunenie kategórie A veľmi dôležité. Samozrejme je tu otázka, ktoré nástroje by sme mali brať do úvahy prioritne a ktoré nie tak prioritne. A to sú samozrejme veci, ktoré sa v odporúčacom liste zohrávať úlohu, aj keď nie je tak dôležitú. Teda potrebujeme eh, angažovanosť pre rast a zamestnanosť a samozrejme to e, e, budeme hovoriť aj v dohadovacom konaní. No a potom e, kategória 1B, kohezná politika, tam vyjadrujeme našu obavu, či či tá časočne prekonaná kríza, platobná kríza, Mm, nespôsobí ešte ďalšie škody. A e, s komisiou o tom ešte budeme e, ďalej hovoriť, či tie e, platby pokiaľ ide o teda operatívne programy v koheznom fonde, či je to možné takto tento návrh odôvodniť. Včera sme s koordinátormi nemali nejaké sporné eh, rokovanie, to by asi bolo prisilné vyjadrenie, ale máme rôznosť názorov, eh, pokiaľ ide o to, ako eh, dôrazne by sme mali hovoriť v prípade FC na pozadí toho, že nie len tu, ale aj v komisii máme starosti, či EIB tie prislúbené adicionality pri financovaní projektov e, rastu a zamestnanosti, či tento prísľúbenie, tento prísľub dodržia. A o tom sme diskutovali, bola to diskusia o EFSI. No a to pozadie je v tom, že 8 miliard eur e, v rozpočtových položkách, ktoré predstavujú e, garančnú sumu pri EFSI a pri tých z týchto 8 miliard len 3,8 miliard sa doteraz zmobilizovalo, takže musíme zmobilizovať ďalšie zdroje. Na pozadí toho, že e, máme zhodu o tom, že nástroj Connecting Europe a Horizon 2020 sú tiež zmysluplné a pre ten spoločný politický cieľ rastu a zamestnanosti sú dôležité nástroje, tak tam bol ten postoj výboru taký, že tieto nástroje, pokiaľ ide o garančnú sumu FC, e, by sme to chceli podporiť a mali by sme to aj podporiť. No a potom e, v tomto liste pomeru máme viaceré body, pokiaľ ide o e, viaceré riešenia v rozpočte a tiež sme vyjadrili niektoré obavy. Pokiaľ ide o všeobecný rozpočet, zopakujem len niektoré. Teda ide o pozície, ktoré sú známe, teda platovná kríza, Hovorili sme o situácii finančných nástrojov, ktoré z časti nefungujú tak, ako si to Európsky parlament a Európsky účný dvor predstavujú. A tam sme vyjadrili našu obavu, že e, e, rozpočet e, v takto koncipovaný zmení, zmení svoj politický charakter a bude sa e, viac, budú sa viac využívať e, finančné nástroje a to bude znamenať, že viaceré politické oblasti bez, bez dotácií nebude možné dosiahnuť a, a utrpia tieto ciele. Včera popoludní som musel odísť e, z tohto vypočutia, lebo som musel ísť do ostatných výborov a diskutovať s kolegami ale včera sme teda mali tú diskusiu alebo vypočutie o e, reforme e, finančného nariadenia. E, už dlho pracujem vo výbore pre kontrolu rozpočtu a myslím, že sa cítim pomerne doma v tejto problematike a zdalo sa mi zaujímavé, že zástupcovia výskumnej komunity, ktorí tu boli, začali práve týmto bodom a povedali, milý Európsky parlament, môžeme hovoriť o finančnom nariadení, ale ten e, krok, ktorý sa robí v rozpočte, teda e, smerom od dotácií ku finančným nástrojom, tak to, najmä pokiaľ ide o výskumnú komunitu, pôsobí veľké problémy v Európskej únii. Pretože, e, lebo, lebo oni sú veľmi závislí, pokiaľ ide o, o dotácie od, od grantov. Takže e, v určitých oblastiach e, tieto dotácie majú pozitívny dopad, ale existuje aj iná forma rozpočtovej organizácie a e, výbor pre rozpočet Európskeho parlamentu by urobil dobre, keby o dôsledkoch využitia týchto nástrojov hovoril nielen o užitočnosti alebo o tej otázke, či sa dosiahne očakávaný cieľ, keby sme nehovorili o tom teda len technicky, o, o rámcových podmienkách finančných nástrojov, ale aby sme uvažovali o, o tom, že je to celkom odlišný nástroj, pokiaľ ide o organizáciu rozpočtu, a že tento nástroj má špecifické nevýhody, e, keď totiž obmedzíme dotácie, tak vlastne obmedzíme aj možnosť dosiahnuť politické ciele. A ešte jeden bod, e, a ten vždy zohrával úlohu. E, Pripomeneme si, že čielské, členské štáty pri koncipovaní 7 finančného rámca pokiaľ ide o krátenie rozpočtových prostriedkov, využívali ten argument, najmä pokiaľ ide o čistých plácov, tak povedali, áno, tieto peniaze e, budeme využívať e, účelnejšie, lebo máme tieto nové finančné nástroje. No a v budeme tiež hovoriť o srednodobnom finančnom rámci a E, v súčasnosti máme teda podfinancovaný rozpočet, tak e, musíme sa vyzbrojiť argumentačne. Pokiaľ ide o otázku a argumentovanie o tom, ako fungujú tieto finančné nástroje, teda musíme hovoriť o politických obmedzeniach alebo technických e, obmedzeniach, ktoré tieto nástroje za sebou prinášajú. A to je teda veľmi potrebné. Takže to je v skratke obsah e, odporúčacieho listu, letter of recommendation, ktorý predkladám e, výboru. No a očakávam komentáre kolegyňa kolegov. Ďakujem pekne, pán všeobecný spravodajca, za toto oznámenie. Máme len krátku výmenu názorov, pretože máme nabitý program. Dnes dopoludne o pol 11. príde Mario Monti medzi nás skôr ako dostane slovo spravodajcovia iných e, sekcií Kratučka výmena názorov. Pán <clears throat> Žon ako prvý. Yeah, uh, you, ďakujem pekne, ďakujem spravodajcovi za prezentáciu aj za eh, návrh eh, listu. Eh, Pripravila som návrh stanoviska pre výbor regii a zamerali sme sa pre všetkým na 1B a sú tu obavy ohľadom navrhovaných e, krátení 23,5 1B, um, čo je významná suma. Všetci očakávame mm, na začiatok každého programu. Je implementácia veľmi pomalá, vždy to pomaly trvá, kým sa uzavrú partnerské dohody pre operačné programy, sa dohodnú, chvíľu to trvá, kým sa to rozbehne a kým sa začnú čerpať peniaze na projekt, ale v podstate už budeme niekde v polovici aktuálneho programu a vtedy očakávate že určite skupina projektov už je schválená a začnú sa teda čerpať. A chceli by sme vedieť naozaj, že pôjdeme teda na tú plnú rýchlosť a preto tých 23,5% krátenie v 1B z, eh, <clears throat> práve v čase, keď ideme na plnú rýchlosť plnou parou, tak je to nevýhoda. A Jednoducho by sa nemala znižovať ďalej táto čiastka. E, tak hovorí pán sa my to podporujeme, ale zároveň potrebné zabezpečiť aj to, keď budeme diskutovať s komisiou, aby oni vedeli, že táto suma nestačí, aby sa spravili všetky plady budúci rok. Ja sa obávam, že to nebude stačiť, takže minimálne by sme mali dať komisii jasne návo, že toto navrhované krátenie bude znamenať, že nebude dostatok peňazí v rozpočtu na vyplatenie všetkých záväzkov e, v rámci 1B budúci rok. Ďakujem pekne, pán Miresan. Áno, pre všetkým príjemný dobrý deň, pán predseda. na úvod by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu na tomto dokumente aj za konštruktívna ducha, v ktorom sme spolupracovali e, na zasadnutí stieňových spravodajcov a spravodajcu niekoľko postrehov k tomuto dokumentu a návrh, e, alebo teda stanoviska e, našej, našej skupiny. Poprvé, budeme pracovať na prijatí rozpočtu na rok 2017 zároveň v tom istom čase, ako sa bude revidovať viacročný finančný rámec a prvý záver, ktorý z toho vyvodzujeme, je taký, že o všetko, o čom sa rozhodne v rámci revízie viacročného finančného rámca sa bude musieť realizovať bez akýchkoľvek odkladov a bude to musieť byť zosúladené aj s rozpočtom na rok 2017. A som vďačný spravodajcovi za to, že tu máme jasné vyjadrenie v tejto veci v odporúčacom liste, ktorý predklada. Druhá vec, čo sa týka jednotlivých e, e, z, um, kapitol Takisto ma prekvapilo značné krátenie 23-percentné v rámci pladieb 1B. Už som o tom hovoril aj s pani komisárkou v ten deň, keď prišla predložiť návrh rozpočtu. Sú to dva argumenty. Poprvé, že už netreba žiadne platby doplácať z minulosti z roku 2013 a po druhé, tak ako povedal kolega, pod nás operačné programy budú bežať plnou parou budúci rok a preto v tejto fáze potrebujeme viac informácií od Európskej komisie. Oznámili sme sme to jednoznačne a opakujem to znova, túto výzvu, výzvam znovu komisiu, že na interinstitucionálnom stretnutí o platbách začiatkom septembra mm, musíme mať tejto veci jasno a pre všetkým chceme vedieť to, že naozaj sa nebude vytvárať skos platieb e, ku koncu viacočného finančného rámca, tak ako to bolo v poslednom viacočnom finančnom rámci. Samozrejme, môžeme mobilizovať e, maržu, ale tu je tá flexibilita, e, ktorú parlament bojoval, sa osvedčil, že to bola dobrá, ale v podstate e, revízia stropov, tej sa budeme musieť jednoducho dostať bez ohľadu na to, ako bude veľká kríza utečencov, hospodárstvo, rast, inovácie, výskum, infraštruktúra, pracovné miesta, to musí byť priorita, to je priorita pre našu skupinu a preto 1A a 1B sú dôležité, takisto vítame, je to uvedené v dokumente, vďaka spravodajcovi, navýšenie, mierne navýšenie e, záväzkov a značné navýšenie pladie pre Kozma. To je jasný signál toho, že robíme niečo pre malé a stredné podniky, aby sme ich podporili a tvorbu pracovných príležitostí malých stredných podnikov OFC. Kratučko, v tomto dokumente, ktorý pripravil spravodajca, sa hovorí o adicionalite FC a problémoch, ktoré s tým súvisia, však myslím si, že musíme počkať na vývoj situácie a hodnotenie pádom komisie, ktorú predloží v septembri tohto roku, aby sme mali jasnú predstavu. Jediný dokument, ktorý sme doteraz mali e, z EIB, tam správy súvisia s rokom 2015 a samozrejme FC funguje zatiaľ iba niekoľko mesiacov v roku 2015. Pozitívny dopad na hospodárstvo, aj čo sa týka objemu investícií, a presnejšie hodnotenie, to všetko potrebujeme e, nám teda musíme počkať na ďalšie informácie komisie, je samozrejme, že musíme obnoviť krátenia roku 20, eh, Horizon 2020 a návrh Vefsi, pretože už teraz zaznamenávame, že dobré projekty v rámci Horizontu 2020 jednoducho nie je možné financovať. Samozrejme, mobilizácia rezervy eh, 2 a 4 eh, Mm, áno, to berieme na vedomie, ale uh, je tu aj polnohospodárstvo, tam tá marža, ktorá ostala, dostatočne stačí na riešenie eventuálnych kríz. V oblasti polnohospodárstva, ak nie, tak potom 3 a 4, uh, e, tam súhlasíme s tým, o čom hovorí pán spravodajca a samozrejme strop e, v trojke musíme vyhodnotiť a navýšiť ho, teda prehodnotiť smerom, navr, smerom nahor. Samozrejme, nové výdavky v rámci 3 súvisia s vytvorením Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Toma. Merci, monsieur le président. Je vais être très brève euh, d'abord parce que Euh, euh, Ďakujem pekne. Čo sa týka oddielu 1b, kohesné fondy to nie sú len fondy solidarity, ale sú to aj prostriedky významných investícií a väčšinou na to zabudáme, odkedy máme FC, tak e, je tu taká tendencia zabúdať, že tieto fondy takisto prispievajú k investíciám, možno ešte viac ako nástroj FC. A teda zníženie platieb, e, áno, a existujúce časové sklzy vyplácania. E, v tomto kontexte máme malú šancu to dostať pod kontrolu, e, potom využitie marže, Áno, nemám žiaden problém s tým, ale musíme overiť, a tu pochybujem, musíme overiť, či mobilizácia tejto marže pre polnohospodárstvo počas krízy uh, E, neznamená akýsi handicap pre beneficientov. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Pán Donano. Ďakujem pekne. E, v tom istom duchu nemôžem ani dnes prijať schválenie e, platieb Samozrejme, je tu snaha, alebo sú tu očakávania priamo v teréne a to je prepojenie medzi Európou a regiónmi, ten kohezný fond. Uh, Eh, minulú nedelu som bol s prezidentom Francúzskej republiky eh, inaugurovať eh, mm, výskumné centrum a tu je dopad európskych financí na práve takéto veľké projekty. Je tu prepojenie medzi regiónmi a Európou a jednoducho toto prepojenie nemôžeme pretrhnúť. Viem, že tu v podstate sa snažíme zdržať, oddialiť náhodne platby a to je problém byrokracie e, do určitej miery e, byrokracie, ktorá súvisí s európskymi fondami a ktorá zdržuje všetky, všetky platby. Je to tá záťaž a v podstate to, je, dôsledkom toho je to, že aj dnes máme skozy s platbami. E, a je to zlé. Musíme jednoducho nájsť riešenie, aby sa procesy zjednodušili, zjednodušili postupy Horizont 2020 len krátko, mechanizmus eh, teda eh, Connecting Europe. Eh, včera sme počuli vedeckú obec, tu sú veľké očakávania, mám pocit, že Európa má povinnosť podporovať a financovať výskum. Ďakujem pekne, pán Depre. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte na úvod pripomenúť to, čo som povedal včera, pretože je to dôležité, čo sa týka verejnej mienky. Všetky žiadosti o úvery a požičky sú opodstatnené, či už oddiel 3 alebo 4. Opodsta- súhlasím s nimi. Mnohí občania to však vnímajú, že sú to výdavky, ktoré idú na prospech tým, ktorí sú mimo únie a nie tí, čo sú v únii. Čiže musíme opätovne jasne stanoviť priority a povedať, aby občania vedeli, čo očakávajú, aby to zodpovedalo ich očakávaniam. A tu si myslím, že musíme mať tri priority. Prvou je podpora investícií. To je dôvod, pre ktorý mali sme včera so spravodajcom trošku také rozdielne názory a myslím si, že v dobrej viere sme sa snažili hľadať riešenie. Po druhé, podpora malých a stredných podnikov, ktoré to závisí od EFSI, ale aj o špecifických programov. Po tretie, mladí. Mladí ľudia, myslím si, že absolútnou prioritou tohto rozpočtu majú byť mladí ľudia, Erasmus Plus napríklad, a viete to veľmi dobre, že sú to iniciatívy e, zamestnanosť mládeže, čiže oddiel 1A a časť 1B to je pre nás veľmi, veľmi dôležité. E, budú pozmeňujúce návrhy, ktoré predložia kolegovia k oddielu 2, pretože je jasné, že v oddieli 2 musí byť priestor, ktorý umožní polnohospodárom E, vyriešiť dôsledky embarga Ruska a rozvinúť určité sektory, konkrétne sektor mlieka. Po tretie, a to asi všetko, viete dobre, že potrebujeme mať vážnu diskusiu o tom, aký dôraz budeme klásť na platby. Tri roky počas rokovania o rozpočte stále zdôrazňujeme platby ako keby my, parlament, sme boli zodpovední za to, či budú alebo nebudú uhradené faktúry. E, to, že kladieme dôraz na platby, e, v podstate e, e to zdržuje, alebo teda obs- e, dominuje naše diskusie. Už nás to prestáva baviť, keď vždy rokujeme s komisiou a s radou a stále hovoríme o platbách. Komisia v jedna b znížila platby o 23 e, Buď je to zodpovedná organizácia, alebo nie. A e, vieme, že nič sa nespravilo preto, aby sa štruktúralne vyriešili tzv. jojo efekt pladieb. A opäť sa dostaneme do situácie, kedy nebudú nevyplatené faktúry, e, nebudem sa dohadovať s radou a komisiou to nie sú peniaze pre nás. Ja chcem, aby to bolo jasne povedané. Ja, dobre sú to čísla komisie a nechcem riešiť otázku pladieb. Chcem riešiť o politických, pozitívnych prioritách, kde chceme dosiahnuť výsledky. A ak sa komisia pomerala vo svojich e, rozhodnutiach, tak potom to musí riešiť v rámci plnenia rozpočtu a on, komisia sa musí snažiť zabezpečiť prostriedky od rady na vyplatenie faktúr. Ale ja chcem povedať kolegom, prestaňme sa stále jednomyselne zameriavať iba na na platby, to nie je náš problém. To je problém európskych inštitúcií. Ak sa Európska komisia pomýli, tak potom to musí skorigovať. Eh, len chcem pripomenúť, že máme iba pol hodín na túto diskusiu. Takže eh, mali by sme mať potom hovoriť aj o ďalších častiach. Ešte tu mám štyroch žiadateľov o diskusiu. Poprosím vás, aby ste hovorili stručne, pán Manka. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s pánom spravodajcom, že potrebujeme mobilizovať ďalšie zdroje aj pre Európsky fond pre strategické investície, ale aj zabezpečiť, aby, aby EFSI plnilo naozaj svoju úlohu, a to je doplnkovosť, a nie, aby nahrádzal koheziu, a, a, e, lebo, lebo takto sa nám to míňa účinku. E, je tu platobná kríza a my ju dnes riešime hlavne tým, že nefunguje implementácia. A to si nemôžeme dovoliť, keď chceme naštartovať investície. Čiže potrebujeme jednoznačne naštartovať implementáciu. Je dôležité, aby sme zabezpečili aj e, zdroje pre malých a stredných podnikateľov, a nielen z bankových úverov, to znamená, my sa musíme venovať únii kapitálových trhov. To znamená, aby tu bola dostupnosť investičného kapitálu a samozrejme plus príjmanie štrukturálnych reforiem. Musíme sprístupniť alternatívne zdroje financovania pre malých a stredných podnikateľov, ktorí sa dnes opierajú o bankové úvery a tie v žiadnom prípade nepostačujú. E, je potrebné dokončiť bankovú úniu, aby sme zabezpečili finančnú stabilitu. E, a ďalej musíme znižovať rizika v bankovom sektore. Samozrejme, dnes budeme hovoriť aj o vlastných zdrojoch a preto, ak chceme dosiahnuť stabilitu v rozpočte, tak naozaj nemôžeme tak meškať, ako meškáme e, s, s výsledkom diskusí o vlastných zdrojov, lebo pamätáme sa, my sme to už mali riešiť, v tomto pol roku sme to mali uzatvoriť. A sa to posúva tak, že iba na konci pol roka fakticky e, budeme mať e, komplexné informácie. Čiže my si nemôžeme dovoliť meškať a musíme sa sústrediť naozaj na tie hlavné priority. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Fernández. <clears throat> Ale veľmi rýchlo, veľmi rýchlo. Aby som sa chcel poďakovať e, pánovi spravodajcovi. To je prvá vec. Druhá vec, ja rozumiem tomu, čo povedal Žiar Depre, že e, nemôžeme sa venovať stále iba platbám ako priorite parlamentu. Musíme sa venovať prioritne politickým otázkam, ale zároveň musíme mať preventívny postoj k tomu. Musíme požadovať zodpovednosť, zodpovedný prístup komisie. Jedna vec by mala byť v dokumente vec, o ktorú sme žiadali už niekoľkokrát, to dohoda všetkých politických skupín. Chceme plán pladieb až do roku 2020 v rámci viacočného finančného rámca. A to je požiadavka, na ktorú nemôžeme zabudnúť. Je to otázka toho, ako komisiu priviesť k zodpovednosti, aby platila svoje záväzky. Ďakujem. Už sme si vypočuli výskumného pracovníka, ktorý nám vysvetlil, že vyše roka čaká na úhradu faktúry, že chýbal nejaký dokument a komisia to zneužila, aby nezaplatila. But I'd be even quicker. I absolutely agree with what all... Ja budem ešte stručnejšia a absolútne súhlasím s tým, čo povedali kolegovia, aj že je tu potreba zvyšovať alebo hlavne sa starať o zamestnanosť mladých a e, myslím si, že jedna vec, ktorá tu ešte nebola spomenutá, sú bezpečnostné opatrenia. Tiež súhlasím s pánom Depre o problémoch s platbami, ale tiež si myslím, že musíme akceptovať aj určitú zodpovednosť, keď eh, riešime túto otázku, pretože by to mohlo ohroziť tú diskusiu, ktorá sa týka revízie Vianočného finančného rámca. Čiže naozaj e, musíme tu mať určitú rovnováhu. Ja viem, že vy nechcete tú odmietnutú myšlienku, ale musíme dávať pozor, ako budeme k tomu pristupovať a musíme a absolútne sledovať, ako pripravíme hmm. pracovný plán na rok do roku 2020. Ďakujem teraz pán Maragal. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja myslím, že tento dokument pána Dgajera je veľmi užitočný, pretože nám pomáha eh, akoby urobiť odstúpiť, mať určitý odstup od tých našich eh, predchádzajúcich eh, pohľadov na veci aj na vianočný finančný rámec a na to, aká je naša pozícia k návrhu komisie. No už určite vyžaduje si to skôr politickú diskusiu, než technickú diskusiu z hľadiska, ktoré ich priority by tu mali byť a pokiaľ ide o rozpočtové položky, sú tu rôzne výzvy, ktorým čelíme, aby na to reagovali. A myslím si, že tohto roku je tento európsky rozpočet ešte dôležitejší než kedykoľvek predtým. A pokiaľ ide o otázku platie, určite sa všetci zhodneme v tom, že ako parlament máme obavy a chceme, aby sa veci vyriešili, ale táto, no, tento problém sa týka viacerých e, oblasti, teda aj komisia má svoju úlohu, aj členské štáty majú určitú svoju úlohu v hľadiska e, plnenia programov a plnenia záväzkov, ktoré tieto programy vyžadujú. Taktiež si myslím, že treba prediskutovať o tom, akým spôsobom sa bude robiť riadenie rozpočtu a management rozpočtu v prípade tých e, naliehavých opatrení, pretože tuto nie všetko je v poriadku. Potom je tu viacero oblastí, že mali sme napríklad FC, Erasmus, Youth Initiative, zmena klímy. Ehm, tieto veci sú akoby v protirečení s návrhom komisie. A aj z hľadiska toho napríklad, e, aké pripravujeme, aké percento výdavkov ide na zmenu klímy. Potom je tu migračná kríza, humanitárna pomoc. E, Všetko toto si zvý, vyžaduje zvýšenia v oddieloch 1, 2, 3, 4. Takže nebude sa to dať dosiahnuť bez eh, súčinnosti s parlamentom a my musíme počúvať hlavne to, čo nám hovoria ľudia. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať eh, spravodajcovi za jeho prácu a v mnohých bodoch s tým absolútne súhlasím a som si aj istý, že naša politická skupina sa zdieľa s, väčšinu týchto bodov. Chcel by som zúrazniť iba jednu vec, ale nesúhlasím s tým, keď niektorí povedali, že je to problém komisie, keď e, rozpočet EÚ má veľkú, roz, veľkú medzeru medzi záväzkami a samotnými platovnými prostriedkami. Isté, to je určite aj problém Európskeho parlamentu, pretože my tiež sme tento rozpočet schválovali a nemôžeme povedať, že nás sa to netýka. A tiež by som chcel poukázať aj na to, že samozrejme existujú pre nás dve možnosti, ako môžeme zavrieť túto, tento rozdiel alebo túto medzeru. E, stále hovoril tu sa v parlamente len o zvyšovaní e, platovných prostriedkov, ale tiež e, mohli by sme aspoň teoreticky znišiť mieru záväzkov Viem, že väčšina tohto parlamentu chce čo najviac peňazí, e, aby sme mohli e, používať ako EÚ. To by bolo úplne fantastické, ale nie je možné neustále e, sa zavezovať ku kade čomu a nakoniec na to nemáme peniaze. Takže preto si myslím, že popri tých detailoch, kde je množstvo správnej alebo množstvo pravdy, ktoré tu je. Nesmieme strácať zo zreteľa aj ten, taký, ten celkový veľký obraz. A myslím, aj kolega Gajer už povedal, že musíme takisto aj zabezpečiť rovnováhu v tých úlohách, ktoré sa naozaj sa splniť, ale tu musí, musia splniť svoju úlohu aj jednotlivé členské štáty. A ak nie, tak musia povedať, že ktoré úlohy nie sú schopné splniť. A čo je tiež a osobne tiež zle, je to je zle vtedy, keď e, vlastne sú z toho nešťastní občania. Pán Gajerom, veľmi stručne na uzavretie. E, Ďakujem pekne za pozitívne pripomienky kolegov a kolegyň. Teším sa, že sa v podstate rozlišujeme možno v určitých detailoch, ale v zásade z, v tej podstate sa zhodneme a myslíme prakticky všetci rovnakým e, spôsobom. Ja využijem svoj rečnícky čas teraz hlavne, aby som poukázal na jednu vec. A to je vlastne aj to, čo práve povedal kolega Kene. Myslím si, že máme určité obavy. Musíme sa, keď nevy, robíme teraz E, jasné e, prepojenie vlastne o tým, na diskusie o rozpočte, tak e, a tie ďalšie operácie, ktoré sú zo strany členského štátov a aj komisie, zase budú vlastne len ohrozovať tento rozpočet. Takže Určite existuje dosť vysoká miera e, súhlasu medzi európskymi inštitúciami, že treba urobiť oveľa viac, aj v, predovšetkým v oblasti spoločnej e, zahraničnej obranej politiky. E, takisto aj v Euró- existuje to presvedčenie, že to by malo byť zaplatené z európskych prostriedkov, ale nie existuje to zatiaľ zhoda, že odkiaľ tieto prostriedky by sa mali získať. A ja mám taký pocit a myslím si, že aj v ostatných kolegách kolegovia s tým ja sa s tým, že tento rozpočet je predovšetkým vysoko podfinancovaný a posledná vec, čo potrebuje, je, je ďalšie roky navyše, ktoré možno, že sa ale od, v, vyvíjajú z politickej nalihavosti. To nikto nespochybňuje, ale zaviesť ďalšiu politickú debatu do tejto diskusie kto, čo všetko by sa malo teda z tohto rozpočtu uhradiť, to neviem. A myslím si, že treba ako jasne povedať, že keď členské štáty a komisia si myslia, že Európa musí robiť viac e, v oblasti obrany, tak e, bez ďalších prostriedkov sa to nepodarí. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne, pán Taro, k ďalším častiam. <clears throat> Uh, Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja som bol zodpovedný za uh, správu, no, ktorá sa týka tých ostatných uh, oddielov. Ide o 7 inštitúcií, 1,4 miliard eur. A to nie je až toľko ale chcel by som predsa len poukázať na nejaké menšie problémy, ktoré treba vyriešiť eh, počas tohto procesu, ktorý začne v, eh, na, na jeseň. Eh, Zriadovacie plány pre výbor regionov a ekonomický, hospodársky a sociálny výbor. To v podstate súvisí aj s tými personálnymi otázkami v parlamente. A má to dôsledky aj pre e, rozpočet a ten sa znižuje. A to má nepriame dôsledky, nepriame dôsledky na rozpočet parlamentu. Možno by bolo bývalo jednoduchšie diskutovať o týchto veciach e, v dobe, keď to bolo potrebné, keď sa to dalo a nie v dobe, e, keď sa ten rozpočet predložil, potom je potrebné e, posielať opravné listy a e, na úpravu rozpočtu. A pokiaľ ide o e, Európsky súdny dvor, asi by bolo vhodnejšie riešiť otázku prekladov vnútorne a nie zadávať ich von, keďže ide o pomerne zložité e, preklady e, právnej povahy a viete, že ako to chodí, niekde sa to jednoducho zadáva von e, subdodávateľom. V každom prípade verím, že sa pri ďalšom rokovaní a rozhodovaní nájdu primerané riešenia a veľmi sa teším aj na to, čo ostatní kolegovia povedia o týchto aspektoch európskeho rozpočtu na budúci rok. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi spravodajcovi. Súhlasím s jeho závermi. Ja by som doplnil dve poznámky. E, za posledných 5 rokov znižujeme počet zamestnancov v európskych inštitúciách okolo 2500, e, to znamená 5 A naozaj by bolo potrebné, aby sa komisia zaoberala takým fenoménom, ako keď napríklad dvor, Európsky súdny dvor zníži svojich zamestnancov a potom ich zamestná externe, tých, i možno, tých istých, možno iných. To znamená, že aby sme naozaj e, vytvárali dôveru v európske inštitúcie. Týmto sa naozaj musíme si povedať, že či to budeme ďalej takto robiť, alebo to urobíme tak, ako sa to robiť má. Druhá vec je Európsky parlament. E, my sme upozorňovali, že e, ten rozpočet bude nadhodnotený a dnes to budeme riešiť v presunoch, keď zrazu sme vytiahali z klobúka 5,5 milióna eur, aj keď sme hovorili už v Lani, že tie indexácia bude v skutočnosti nižšia ako predpokladaná a dnes to isté konštatuje aj Európsky parlament, že boli nadhodnotené indexy. To znamená, naozaj by sme sa mali seriózne postaviť k tvorbe tvorbe nášho vlastného rozpočtu, aby sme, aby sme naozaj boli dôveryhodní. Ďakujem. Merci, monsieur Ďakujem pekne, ale veľmi krátučko, Pán Delano, chcem len krátučko povedať, vyjadriť súhlas s tými dvoma postrehmi e, pána spravodajcu ohľadom súdneho dvoru. A to, ako povedal aj pán Manka, to, čo som ja chcel povedať, že by sme nemali externalizovať e, napríklad e, tlmočnícke služby, čo sa týka e, hospodárskeho sociálneho výboru a výboru regiónov. Ja chcem trvať na tom, že dôležitú úlohu tieto inštitúcie zohrávajú poprvé, pretože som bol členom výboru regiónov a viem, aký význam e, pripisujú regióny tomuto výboru, takisto hospodársky a sociálny výbor. Viem, že aké sú tu očakávania Myslím si, že sa na to musíme naozaj pozrieť s veľkým záujmom a e, e, tie obavy, ktoré súvisia so znížením e, finanč... viazaných prostriedkov sú závažné. Chcem sa poďakovať za vynikajúcu prácu dvoch spravodajcov. Nebudeme to ďalej rozvíjať teraz. Pripravme sa na ťažký boj s radou a prvé informácie, ktoré máme, ehm, vyvolávajú dojem, alebo teda si viem predstaviť, že už rituálne rady, e, rada zníži e, viazané prostriedky. E, takže veľký tlak vo vyjadrení vašich odporúčaní, pán Gajer. Prejdeme na ďalší bod. Spravodajcovia Fernández a Gajer prípravné práce a pilotné projekt Myslím si, že dúfam, že to spravíme veľmi rýchlo, pretože nevieme o tom až tak veľa, vieme počet pilotných projektov na rok 2017, ale nemáme ešte hodnotenie e, komisie. Tá, to bude známe až v septembri. Kto chce sa vyjadriť? Teda, ktorý zo spravodajcov? Aha, dobre, takže to budeme vedieť v polovici júla, ale tu nebudeme, <laughs> oni to bude k dispozícii, ale my nebudeme tu na to, aby sme to pozreli. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán e, predseda. E, pokiaľ ide o tie pilotné projekty a akcie, je to veľmi dôležitý nástroj na plnenie nových politík aby sme mohli predkladať experimentálne riešenia, ktoré potom povedú k konkrétnym programom. E, všetko to, čo už začalo v rámci tých projektov a prípadných akcií, musí pokračovať a musí mať dostatočné prostriedky na to, aby sa mohli splniť stanovené ciele. A pokiaľ ide o rok 2017 a e, tie marže, ktoré sú v dispozícii, a najmä pokiaľ ide o obranu, tak e, pôjde e, najmä o také akcie, ktoré budú prioritné, ale skutočne mali by sme sa snažiť splniť čo najviac tých prípravných akcií a pilotných projektov. To je totiž e, spôsob, ako môžeme takisto demonstrovať alebo predviesť tie svoje predstavy a ako môžeme e, toto všetko ukázať občanom? To znamená, e, pokiaľ ide o to, čo by Európska únia mala financovať, a to e, pokiaľ ide o to, čo je užitočné pre úniu aj občanov. Ďakujem. Myslím, že môžem ešte stručnejšie reagovať ako kolega Fernández. Máme 321 nových návrhov na prípravné opatrenia a pilotné kroky. A keď sa pozrieme na záväzky, tie by stáli asi 487 miliónov. E, no a to, kolegyne, kolegovia, nezapadne do, do, do, do e, rozpočtu. E, teda budeme musieť obmedziť e, e, tie časti, kde A alebo B v pozvedení komisie stojí. A aj to by bolo dosť veľa. Mm, ak mám dobré informácie, budúci týždeň máme e, prísľub týchto informácií. Individuálne si na, sa na to môžeme pozrieť, ale do, pred prestávkou letnou sa spoločne o tom nemôžeme poradiť. Takže pokiaľ ide o priority a príprava na programy, ako aj e, rezervy v rozpočte, tam ešte raz upozorním na ten pilotný program. E, to by malo stať 25 miliónov. Mm, no a moja skôr retorická otázka je, či nám to stojí za to. No, na pozadí rozpočtu a jeho obmedzení by nám to stalo za to, keď e, tie ďalšie projekty e, v objeme 90 e, miliónov, na ktoré nemáme krytie, keď tie by boli pripravené. Myslím si, že ak komisia trvá na tých 25 miliónov na výskum v oblasti obrany, musí komisia priznať, že toto pôjde mimo bežných kvót pre financovanie pilotných projektov a prípravných prác. To si myslím, že je jasné. musíme to jasne konštatovať. Ak nie, tak nebudeme môcť nič spraviť. A tie pilotné projekty a prípravné činnosti sú také malé páky, ktoré má parlament e, na vlastnú iniciatívu a na dokázanie toho, že naozaj prinášajú veľkú pridanú hodnotu. Pán Depre? Len stručne, pán predseda, súhlasím s úvahami spravodajcov o tom, že počet pilotných projektov a prípravných prác, ktoré sú navrhované, sú jasným príkladom parlamentnej tvorivosti, ku ktorej prispievajú všetky skupiny. Naša skupina sa zúčastňuje minimálne na 43 návrhoch, to som si vypočítal. Zo pár úvah. Nikdy som si nemyslel, že 25 miliónov, ktoré žiada komisia, je súčasťou balíka pilotných projektov. Oni to nazývajú pilotné projekty, ale ja si nemyslím, že to spada do týchto projektov, čiže to je úplne mimo. Neprichádza do úvahy, aby tých 25 miliónov, e, ktoré chce komisia, padlo do našich pilotných projektov. Mali by sme, mali tú veľkú škálu, máme si z čoho vyberať. Možno by sme mali vychádzať z hodnotení komisie a dať tam jedno kritérium. To znamená, že by sme povedali, že a priori to, čo je uvedené ako najlepšie, tie podporíme a ak podporíme iné, musíme opodstatniť tento dôvod. Bude dosť ťažké aj tak zachovať iba časť projektov, ktoré budú označené ako tie najlepšie vzhľadom na rozsah. Takže chcel by som vedieť, aký je postup, ktorý navrhnú naši spravodajcovia. Ak nemáme určité kritéria, tak potom to rozhodneme ako len tak výberom alebo hodením korunov. Možno, že by sme mali overiť konformitu zhodu s prioritnými cieľmi ktoré sme si stanovili. To znamená, že musí to byť úplná koherentnosť medzi prioritami vyjadrenými v odporúčaní nášho všeobecného spravodajcu, ktoré sa potom zohľadňuje vlastne konsenzus viacerých skupín a aby to bol jeden z kritérií výberu projektov súlad, konformnosť s tými prioritnými cieľmi. Dobre, ďakujem pekne. Takže Mm, uzavrime túto tému a poďme na ďalší bod kolegovia. dám slovo kolegovi Kristoforu, téma Fond Solidarity. Ďakujem, pán predseda. E, ďakujem. E, takže budem hovoriť o Fonde Solidarity Európskej únie. Toto je veľmi dôležitý fond pre členské štáty, vznikol v roku 2002 na riešenie prírodných e, kríz a e, riešilo sa pomocou neho 69 rôznych e, krízových situácií Zjednodušili sa niektoré postupy e, v rámci uplatňovania tohto e, fondu. E, vypláca sa 10-percentný predvdavok krajine, ktorá bola postihnutá prírodnou katastrofou. Nuž ale ešte stále trvá veľmi dlho, kým sa zaplatí ten zvyšok. Je preto potrebné celý proces ešte viac zjednodušiť. Potom je tu aj problém e, s krízovými situáciami e, v periférnych e, oblastiach. Jediné kritérium, ktoré teraz máme, je to, že musí ísť o 1,5 HDP, pokiaľ ide o, o školy. Takže toto e, znamená, že aby malá krajina mohla dostať takúto podporu, to číslo by malo, by malo byť 1,6 v mojej e, krajine napríklad požiary e, spôsobili 400 40 až 50 miliónov, e, e, pokiaľ ide o škody v takej e, krajine, ako je Cyprus. Takže myslím si, že treba skutočne znížiť ten stanovený prach, pretože sú v dôsledku toho z pomoci vylúčené také krajiny, ako je moja. Musíme teda tento prach znížiť. Ďakujem, pán predseda. Sú tu ešte nejaké postrhy? Kolegovia, chcete sa vyjadriť? Ak nie, tak ďakujem kolegovi Kristoforu za taký súhrnú prezentáciu aj za uh, to, že sa tu nejak arbitrárne stanovujú minimálne limity a naozaj tých 5 miliónov uh, <clears throat> sú tak náhodilo stanovené, mali by sme s tým niečo spraviť asi je tu tam otázka 5%. Mm, Nevidím, že by sa niekto hlásil do diskusie, takže tým pádom sme ušetrili. To svedčí o tom, že kolega spravodajca vyjadril presne to, čo si všetci myslíme. Chcem upresniť, že pozmeňujúce návrhy k jeho správe e, máte predložiť do zajtra poludnia, keď 1. septembra sa vyjadrime k tomuto stanovisku. 8. septembra komisia REGI, ktorá je gestčným výbodom, sa vyjadri k tejto správe a na plenárku to pôjde v oktobri. Poďme teraz ďalej. Na úpravy súčasného interinstitucionálneho usporiadania Európskej únie. Jose Manuel Fernández bude spravodajcom. Chcem len pripomenúť, že sa ukázalo byť vhodným aj v súvislosti s hlasovaním o Brexite posunúť sa ďalej a umožniť Európskemu hmm. parlamentu v oktobri sa vyjadriť ktorom návrhom správ, ktoré predstavujú spolu jeden balík. Je tu správa Beres Boge, o ktorej sme hovorili včera večer, o ktorej budeme hovoriť ešte dnes ráno o 11.30, potom je správca Brok Breso a potom je tu ešte správa pána Verhoštata. A predpokladá sa, že tieto tri správy by sa mali dostať na plenárku v oktobri a musíme dohliadnúť na tým, aby to bolo perfektne zosúladené, tie v podstate, to hlavné smerovania týchto troch správ, aby išli jedným smerom, aby to bolo naozaj prínos Európskeho parlamentu, ktorý bude jedným z lídrom diskusí o, o vývoji inštitúcií, o, o správe a riadení európskych inštitúcií alebo usporiadania. Euroskupina e, v podstate poprvýkrát e, vyjadrí sankcie. A e, naozaj teda, ak som to správne pochopil, komisára, ktorý sa dnes vyjadril k tejto téme, výška sankcií bude 0%. Hmm. Čo je naozaj pozoruhodné. Pán Fernández? Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem sa púšťať do tejto diskusie, pretože ak by som sa do nej pustil, tak by som musel položiť otázku, ktoré krajiny, ktoré členské štáty boli tie prvé, ktoré nerešpektovali pravidlá. Jedno z nich je Francúzsko a druhým je Nemecko. A žiadna sankcia ani len nulová sankcia na nich. A takisto chcem pripomenúť jednu vetu, ktorú povedal niekto veľmi dôležitý, že Francúzsko nedostalo sankcie, pretože je to Francúzsko. A ak vychádzame z princípu rovnosti, tak môžeme povedať, že každá krajina nemá právo na sankcie, ale nebudeme sa do toho púšťať teraz. Emanuel, eh, keď som to povedal, to preto, že som chcel nadviazať na to, čo som povedal včera večer, že máme nariadenie e, euro, ktoré bolo porušené konkrétne Nemeckom v roku 2000 a nikdy nebolo Nemecko postihnuté žiadnymi sankciami a teraz sú sankcie, ale nulovou sázbou, ale aspoň sú sankcie. To znamená, že to jednoducho nefunguje a je potrebné teda asi mať inú správu a riadenie eurozóny. Ja sa nebudem vyjadrovať, nebudem mať takýto záver. Tak ako pán predseda, ja prejdem teda k mojej téme, pretože to by bola diskusia, samozrejme veľmi zaujímavá, pretože aj nulová sankcia je sankciou a môže mať dôsledky negatívne Nebudem vstupovať do detajlov tejto otázky, pretože a Portugalsko, Francúzsko skončilo 1-0, hej? Dobre, ale Portugalsko, Francúzsko to bolo 1-0 a ja som veľmi spokojný s týmto výsledkom. Bol som na štadióne a bolo to naozaj 1-0, výsledok veľmi, veľmi zaslúžený. Nepúšťame sa do diskusie, dobre? Nie, nie, k tejto otázke Jednoducho, to nechám Portugalcom. A prejdem do portugalštiny. Takže ten kalendár sa zrýchlil. V oktobri sa mala prezentovať e, naša pozícia. No a vidím, e, že veľa kolegov tu nie je, išli na iné E, schôdze, ale chcel by som kolegov vyzvať, aby prispeli a ten cieľ je jednoduchý. E, tie výzvy, ktorým Európska únia čelí, naďalej pretrvávajú a niektoré sa dokonca zhoršili. Klimatické zmeny, demografické zmeny, e, energetická nezávislosť, migrácia, využívanie prírodných zdrojov a podobne. To znamená, toto všetko platí a platia aj tie stanovené ciele. Vytváranie zamestnaní, výskum, vývoj, boj proti chudobe, boj proti zmenám klíny. Toto sú všetko ciele, ktoré naďalej platia. A stratégia Európa 2020 nakoniec bude aktuálna aj po roku 2020. My musíme jednoducho tomuto všetkému čeliť a to inteligentným a inkluzívnym spôsobom. No a na to potrebujeme mať, potrebujeme mať dostatočné prostriedky. To znamená, to súvisí s objemom rozpočtu. 1% HDP pre rozpočet Európskej únie nestačí na to, aby sme splnili tie cele, ktoré sme si stanovili. A okrem toho je potrebné lepšie koordinovať rozpočet Európskej únie a rozpočty členských štátov, aby sme využili synergické efekty pri dosahovaní stanovených cieľov. E, e, je tu teda tá otázka e, finančných prostriedkov, obmedzených finančných prostriedkov. Potrebujeme teda E, aby boli primerané, ale o tom nehovorí len zmluva o fungovaní únie, ale jednoducho nás k tomu tlačí súčasná situácia. A očakávame, e, že k tomuto všetkému prispeje a k riešeniu tejto otázky prispeje aj rokovanie skupiny na vysokej úrovni. Členské štáty, aj komisia môžu teda predložiť kompromisné návrhy. Ale v takom prípade ich musia potom aj plniť. Rešpektovať e, kompromisy. A e, to znamená aj využívať tie prostriedky, ktoré sa vyčlenia na 100%. S tým súvisí otázky, otázka flexibility. Je dôležité, aby e, nevyužité finančné prostriedky ktoré sa nevyužijú e, počas roka, aby sa nestratili, e, aby sa mohli previesť do rozpočtu nasledujúceho roka. E, to znamená, aby sa skutočne tie záväzky plnili na 100%, tie viazané rozpočtové prostriedky a aby aj tie príslušné platby prebehli tak, ako treba, na 100%. Okrem toho je e, zrejme, že e, núdzové situácie, mimoriadne e, situácie vyžadujú aj mimoriadne prostriedky. To znamená, to by malo ísť za rámec tých stropov finančného rámca, viacročného finančného rámca. Máme špeciálne nástroje a pri tých vieme, že vlastne idú nad rámec rozpočet rozpočtu. E, to je niečo, čo komisia akceptuje, ale rada už nie toľko. E, keby tie e, mimoriadne prostriedky neboli mimoriadne, potom by mohli byť súčasťou rozpočtu, ale oni sú mimoriadne, preto idú nad rámec rozpočtu. V tom je tá logika. Okrem toho je jasné, že všetky rozpočtové prebytky jedného roka sa musia jednoducho využiť v nasledujúcom roku. A potom je tu otázka jednoty rozpočtu alebo súladu rozpočtu a komunitárnej metódy. Je nepriateľné napríklad, aby E, všetky trust, e, trustové fondy a ad hoc nástroje, e, ktoré nespadajú do rozpočtu alebo sú nad rámcom rozpočtu, aby sa takto riešili ako doposiaľ. Ja viem, že to je spôsob, ako navýšiť, navýšiť napríklad rozpočet o 1% vzhľadom na HDP, No a e, na to sa e, používajú e, tie vládne metódy a rôzne postupy. Napríklad ten mechanizmus na pomoc utečencom v Turecku je podobný takýto prípad. Tam sa vôbec neráta so žiadnym deficitom. Takže my máme v podstate rôzne pravidlá podľa toho, e, či sa tie nástroje vytvárajú e, mimo alebo v rámci viacročného finančného rámca. No a ide o to, aby sa skutočne rešpektovala tá komunitárna metóda. E, potom sú ešte ďalšie veci, E, ktoré sú dôležité v rozpočte, hlavne jednoduchosť a transparentnosť. Keď hovorím jednoduchosť a transparentnosť, e, ide o to, aby sme vedeli, ako sa veci financujú. E, tu by sa asi malo skončiť s všetkými typmi kompenzácií. Nemá zmysel, aby E, povedzme, e, najskôr členský štát nejak postupoval a potom dostal ešte nejaký kompenzačný šek vo výške desiatok percent. To podľa mňa e, len ženie vodu na mlyn tým, ktorí chcú vytvárať negatívny obraz Európskej únie. A potom a to súvisí teda s tým, ako sa e, využívajú tie stanovené čiastky. No a e, v tejto správe sú e, jednotlivé návrhy, ktoré sa týkajú tejto problematiky a ja takisto očakávam, že sa k tomu vyjadria kolegovia. Ja som nepredpokladal, že sa tá správa začne robiť už teraz, nož ale ten, celý ten proces sa zrýchlil, takže je to tak, ako to je. Ďakujem vám. Merci. Merci. Ďakujem, Jose Manuel. Patricia Sulin. Hvala predsedajúci za besedo. Ďakujem, pán predseda. Chcem aj pánovi Fernandešovi poďakovať za toto stanovisko, ktoré sa týka vývoja a zmien súčasného inštitúciálneho rámca roku 2016. E, máme pre sebou skutočne veľké výzvy a nejde len o migráciu. E, napríklad je veľkým problémom nezamestnanosť mladých. Podľa posledných údajov asi 7 miliónov mladých ľudí v Európskej únii je bez práce Diskutovali sme aj o zdrojoch. Tieto zdroje treba jednoducho nájsť. Ale ešte sa nám to nepodarilo. Budeme rokovať s pánom Montým, predsedom skupiny na vysokej úrovni pre e, zdroje a ja sa na túto diskusiu skutočne veľmi teším. Rozpočtové otázky podľa mňa takisto súvisia aj s otázkou e, Brexitu. Hm, asi do, o dva roky Spojené kráľovstvo vystúpi e, z únie a e, Spojené kráľovstvo platilo okolo 5 miliard eur do rozpočtu. Ak toto ubudne, bude to mať svoje dôsledky. Otázka teda je, či sme už pripravení na to, aby sme na takúto novú situáciu vedeli reagovať, keď ubudne tých 5 miliard eur, ako sa to bude distribuovať medzi jednotlivé členské štáty, tento výpadok. Samozrejme, e, takéto rozloženie toho výpadku to nie je jediné riešenie. Ak sa Mm, nakoniec e, sa môže stať, že sa ten e, distribučný kľúč ani neschváli na úrovni Európskej únie. O tom by sme už mali diskutovať teraz. Hoci sa o tom obvykle uvažuje skôr v horizonte roku 2016-17, ale mali by sme o tom skutočne rozhodnúť rýchlo. Ďalšou otázkou sú, sú ekonomické ukazovatele v Európskej únii, tie klesajú. Toto určite bude mať dôsledky aj e, na národné rozpočty a ich znižovanie. No a v dôsledku toho budú jednotlivé štáty menej ochotné platiť aj príspevky do rozpočtu Európskej únie. Je to dôsledok hospodárskej krízy, ale aj korupcie, inflácie, aj e, toho, že sa isté aktíva odkláňajú a nepriznávajú. Ale myslím si, že niektoré e, hospodárske zmeny sa dajú predpokladať a na základe toho sa dajú urobiť príslušné výpočty a myslím si, že toto všetko sú aspekty, ktorým treba do budúcnosti čeliť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja súhlasím eh, so správou. Máme tu tri zásadné otázky, podľa mňa. Je to otázka um, um, v podstate, kedy peniaze museli zaplatiť eh, daňoví poplatníci a nie regióny Druhá otázka, to je konvergencia otázky tých núdzových situácií. Sú často nepredvydateľné situácie, ale do určitej miery sú aj predvydateľné, napríklad zamestnanosť mládeže. Myslím si, že to musíme vnímať ako núdzovú situáciu. A tretia vec, rozpočtová jednota, jednoducho musíme sa byť za rozpočet to sú zásadné veci, na ktorých sa teraz hodneme, ale chcel by som sa vrátiť aj k tomu úvodu, ktorý ste povedali, k otázke to e, v podstate eurozóny a vlastne spoluvlastníctva eura tu nemôžeme do toho vstupovať, podľa mňa. A nemôžeme tie základy prerobiť na novo. A správa riadenie e, eurozóny, to je téma, ktorej sa však musíme venovať. Ďakujem pekne, pán Kolmel. Ďakujem, pán predseda. Najprv eh, chcem poblahožovať eh, pánovi Fernandezovi za úspech eh, jeho krajiny v európskom šampionáte. Na rozdiel od futbalu, kde to je tak, keď sa ukončí zápas, tak v tabulkách je E, výsledok iba a všetko ostatné, čo súvisí s hrou, sa zabudne. Ale to nás odlišuje od tých politických otázok, o ktorých tu diskutujeme. Tu rozhodnutie nie je jednoduchým rozhodnutím a život pokračuje, ale vždy sa reflektuje to, čo sa udialo. No a ako ste to vy, pán predseda, veľmi správne pomenovali, ak máme úpravy napríklad o sankciách, e, ak sa napríklad nedodržia zmluvy a tie sa nedodržiavajú dlhodobo, tak potom sa nepoškodzuje len tá zmluva, ale celá stavba, celá konštrukcia EÚ. No a keď sa potom ako zdôvodnenie uvedie, že niekedy sa takáto chyba už robila, tak potom také chyby môžeme robiť stále, tak potom musíme povedať, že tie zmluvy sú niekde vytlačené na papieri, ale v skutočnosti neplatia, neexistujú. Toto je veľmi vážny problém. Ak hovoríme o inštitucionálnej štruktúre EÚ, tak si myslím, že my ako výbor pre rozpočet musíme dbať o to, aby tieto štruktúry boli jasné a transparentné. A v oblasti rozpočtu to tak nie je. Okrem niekoľko málo expertov tomu nikto dobre nerozumie. Napríklad otázka bruto a neto platie. Mnohí ľudia tomu nerozumejú. A keď sa na to pozrieme, tak to nie je tak, že sa od bruto odpočíta e, neto a dostaneme výsledok Komisia to prepočítava veľmi komplikovaným spôsobom. Napríklad e, e, ide o určite služby prospech európskych inštitúcií e, a to je celé veľmi komplikované. Takže chcel by som povedať, či by sme pri takéto príležitosti nemali mať odvahu povedať, uvažujme spoločne, ako by sa štruktúra z rozpočtového hľadiska mohla zjednodušiť Napríklad nebolo by zmysluplné, aby napríklad Nemecko je najväčší čistý e, pláca a ja si myslím, že to je primerané. E, je to, aby Nemecko platilo tie najvyššie príbytky, ale 30 miliard eur ročne poukazujú e, do Bruselu a dostanú 14 miliard naspäť tak prečo vlastne nepokazujeme, nepokazujeme menej a nepodielame sa na určitých e, programoch. To by vlastne zoštírilo rozpočet a pridalo by to na transparentnosti a bolo by jasné, kto čo financuje. Nejde o to, aby sme znižovali príspevky. E, Európska únia potrebuje príspevky, ale mali by sme sa zasadiť za zjednodušenie. Nerozumiem, prečo nejaký polnospodár vo Švarcvalde e, by mal dostať e, príspevok, ktorý musí dostať cez európske nariadenie. To by mohol dostať aj priamo cez e, spolkovú krajinu alebo cez Berlín. Takže mm, je tu veľa oblastí, v ktorých by sme mohli mm, dosiahnuť zoštíhlenie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási tomuto, tej rozpočtovej jednote, myslím, že to je veľmi dôležité. Minulý týždeň som si dovolil vám predstaviť diagram, ktorý pripravil sekretariát a úprimne povedané uh, jednoducho je tu totálny v podstate výbuch tých špeciálnych nástrojov, záručný fond, mechanizmus finančnej bezpečnosti, zverejnecké fondy, rozpočtová facilita, Ide to všetkými smermi, je to totálny chaos. Základné pravidlo demokracie je také, že občania by mali rozumieť tomu, aký rozpočet je. Rozpočet musí byť čitateľný, pochopiteľný, zrozumiteľný. Ak nie, tak e, stratíme e, v mnohých kritických referendách proti Európskej únie, problém Európskej únie spočíva v tom, že nehovorí s občanmi, a samozrejme, ministri sa medzi sebou stretnú, to je príjemné, keď sa stretnú v Bruseli, tak sa vyhýbajú národnej parlamentnej kontrole a vyhýbajú sa európskej parlamentnej kontrole, dohodnú si svoje malé mm, dohody, dohody nie je z toho žiadna zápisnica, tak to by to nemalo fungovať. Takže pán Fernández, záver, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja som vďačný za všetky návrhy. Dúfam, že aj tieto mi zašlete. Ešte prv, než pripravím svoj prvý návrh správy. Samozrejme, že ešte máme pred sebou dostatok času, aby sme preskúmali jednotlivé návrhy, návrhy na zmeny alebo rôzne kompromisné návrhy ale myslím si, že je dôležité, aby sme už mali tú výmenu názorov, takže to bolo veľmi dôležité dosiahnuť konsenzus v rámci výboru, takže ďakujem pekne. Dobre, takže na niekoľko minút prerušíme naše rokovanie a budeme pokračovať, keď príde pán Mario Monti ako predseda skupiny na vysokej úrovni na tému vlastné zdroje.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 premiéra Maria Montiho vo funkcii predsedu skupiny na vysokej úrovni na tému vlastné zdroje, ktoré e, by boli použité na európsky rozpočet. Toto oznámenie je dlho, bolo dlho očakávané e, mohlo prísť o niekoľko týždňov skôr, ale okolnosti sú E, také, že to jednoducho nedovolili a teší ma, že Mario Monti dnes dopoludňa prišiel medzi nás a predstaví nám perspektívy. Má e, dôležité stretnutie v septembri so zástupcami národných parlamentov. A tu chcem zdôrazniť význam tohto stretnutia a to, že je potrebné naozaj mať, udržiavať e, kontakty s kolegami v národných parlamentoch, pretože rozhodný krok, ktorý je potrebné prijať v oblasti vlastných zdrojov, znamená to, že musí byť úplná dôvera národných parlamentov, európskych parlamentov a musíme si naozaj dokonale rozumieť. Mario Monti, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, ja by som sa vám chcel naozaj veľmi srdečne poďakovať za toto pozvanie. E, v podstate podpora Európskeho parlamentu a zámery aj tohto, konkrétne tohto špeciálneho výboru boli zásadné, teda vášho výboru boli zásadné pre e, vznik E, našej práce pre vytvorenie skupín na vysokej úrovni pre vlastné zdroje a určite budú aj naďalej zásadné pre ďalšie kroky e, v politické kroky, ktoré budú náročné. E, v podstate tu sú dve etapy. O jednej ste hovorili, pán predseda a mm, tá je pre nás takisto veľmi dôležitá. To je interparlamentná konferencia v septembri a potom záverečná správa skupiny na vysokej úrovni ešte pred koncom tohto roka. To sú dve zásadné etapy. Ja vám srdečne ďakujem za toto pozvanie. A rád by som využil túto príležitosť, aby som sa poďakoval za tú obnovenú podporu, ktorú Európsky parlament počiarkol minulý týždeň eh, vo svojom uznesení o revízii viadočného finančného rámca 2014 2016 Vy ste eh, vyzvali eh, teda viacročný finančný rámec 14 až 20. Rešpektujeme ten mandát, ktorý sme dostali od troch inštitúcií a som presvedčený, že ten veľkorysý čas, ktorý skupina dostala, aby prehlbila svoje úvahy, bol veľmi užitočný. A to z troch dôvodov. Hoci my sme zvyknutí eh, rozhodovať a uvažovať pod tlakom, ale keď máme eh, čas k dispozícii, je to vždycky na prospech. Takže to nám vytvorilo príležitosť na to, aby sme eh, dôkladne uvažovali. No a samozrejme mnohé think tanky, akademikov to vyzvalo k tomu, aby, a umožnilo im to, aby prispeli k týmto úvahám. My sme zohľadnili samozrejme to meniace sa prostredie a všetky výzvy, ktorým čelíme. Uvediem niekoľko e, spresnení k posledným dvom prvkom. Medzi tými mnohými príspevkami, ktoré sme dostali, a tie sú k dispozícii na webovej stránke e, skupiny na vysokej úrovni, Máme tam aj vonkajšiu štúdiu o potenciáloch a obmedzeniach e, reformovania financovania európskeho rozpočtu. Táto štúdia podrobne hovorí o možných prvkoch všetkých zdrojov a reformy všetkých zdrojov, teda posúdenie nových zdrojov až po reformy, ktoré sú napojené na reformu výdavkovej časti Hovorí sa tam o sade možných e, balíčkov a hovorí sa o ich výhodách. Mm, hovoríme tiež o analýze e, budúcnosti európskych financií, ktoré nemeckí experti začiatkom tohto roku vypracovali. Venajú sa to viacerým témam, hovorí sa tam o financovaní verejných služieb, o tom, čo znamená subsidiarita pre európske financie, až po špecifické otázke, ako napríklad e, e, e, danie z ropných palív. A nemám čas samozrejme hovoriť o rôznych jednotlivých príspevkoch, ale napríklad predchádzajúce holandské predsedníctvo vyjadrilo veľmi silnú podporu pre naše úvahy najmä pokiaľ ide o prepojenie medzi reformami výnosov a výdavkov, ktoré sú vlastne dve strany tej istej výzvy, aby e, európsky rozpočet bol primeranejším nástrojom pre budúcnosť. Všetky tieto impulzy boli o to cenejšie, pretože sme vo veľmi turbulentnej dobe, e, a e, e, táto turbulentná doba ešte stále pokračuje. Keď skupina začala e, pracovať v prvej polovici roku 2014, tak naša nálada sa neuberala tým smerom, aby sme diskutovali o nejakých zásadných otázkach, ako napríklad fungovanie európskeho rozpočtu alebo nové zodpovednosti, ktoré by mali byť vytvorené na úrovni EÚ. Pokračujúca finančná kríza a E, vyvíjajúca sa kríza e, utečencov ovplyvnili naše úvahy, pretože e, poukázali na veľké medzery v našej politike. V istom zmysle, pán predseda, na tá, ten termín pre predloženie našej záverečnej správy polovici roku 2015, tak vtedy, keby to tak bolo, tak by to, tá správa bola úplne inak. Bola by ako si rutinná, možno by tam boli nejaké zlepšenia, ale my sme mali tú výhodu, e, že tie veľké turbulentné udalosti e, e, nás viedli k tomu, aby sme išli oveľa hlbšie eh, ku zásadným otázkam. Eh, a hovorili sme o rekonštituovaní financovania európskeho rozpočtu, pretože rozpočet EÚ bude musieť byť dosť iný, dosť odlišný, pretože EÚ bude musieť byť iná. kvôli tým výzvam, ktoré odrazu vyvstali. No a vlastne doteraz e, nikto, teda národné vlády, Európsky parlament, Rada, komisia, nikto nepovažoval to za tak nevyhnutné vrátiť sa k e, tomu, e, Eh, pojmu European Public Good. Teda otázka verejn, európskych verejných statkov. A tomu sa venujeme v politických diskusiách. Vieme, že Európska únia sa musí zaoberať to svojou otázkou pridanej hodnoty, ale v minulých rokoch sa táto diskusia nejak stratila. A ten eh, pojem verejných statkov, public good, e, sa zaoberá vlastne maximalizáciou e, e, profitu pre verejnosť a zníženia tlaku na daňové otázky. A tieto verejné statky môžu byť E, produkované na úrovni EÚ a to je teraz v popredí táto diskusia. Finančná stabilita a hospodársky rást, vnútorná mokáša bezpečnosť, ktoré e, e, e, nemôžeme riešiť oddelenie. No a samozrejme kvalita e, životného prostredia, a dohoda e, COP, eh, ktorá, v ktorej vlastne Európska únia zohrala eh, rozhodujúcu úlohu. Všetky tieto výzvy vlastne sú výzvami, od ktorých závisí eh, budúcnosť EÚ a bezpečnosť našich občanov. A bude to stále v väčšej miere, než ako tomu bolo pred niekoľkými mesiacmi. Netreba dlho uvažovať, aby sme si uvedomili, že európsky rozpočet nie je primeraný na to, aby splnil všetky tieto úlohy. No a toto poznanie asi nás posunie ku ambicioznej reforme európskeho rozpočtu. Mm, to, čo sme si možno pred rokom predstavovali ako ambiciozne, možno v súčasnosti už vôbec nebude považované za ambiciozne, pokiaľ ide o financovanie EÚ na oboch stranách, teda príjmy aj výdavky. Realita teda zvýšila e, prach našich očakovaní. očakávaní. Náš e, mandát sa samozrejme e, sústredí na príjmovú stránku a odporúčania budú aj venované tejto stránke. Ale musíme sa venovať aj ostatným aspektom Áno, sú tu nové e, možnosti príjmov, ktoré by mali byť riadené politikami a teda vytvoria príjmy pre európsky rozpočet a vytvoria e, stimuly pre e, európsku politiku, najmä pokiaľ ide o e, dopravu, e, životné prostredie a ďalšie. No a potom príjmy sú možné z ďalších európskych politik, ktoré môžu byť významné, ale tie e, neprispievajú do európskeho rozpočtu, ale e, E, sú vlastne redistribuované do národných pokladníc. Mali by sme riešiť všetky tieto otázky a klásť otázku, či to je najefektívnejší postup. No a obsahov sme diskutovali o všetkých týchto témach. No a ďalším dôležitým milníkom našej práce bude diskusia o niektorých z nich, teda tie najdôležitejšie, so, so zástupcami e, národných parlamentov 7. a 8. E, septembra tu v Európskom parlamente a samozrejme so zástupcami hostujúcej inštitúcie, teda Európskeho parlamentu. Možno ešte by som mal niekoľko minút venovať tejto konferencii, pretože je to veľmi dôležitá inštitucionálna politika, politická, psychologická otázka. Hlavným cieľom tejto konferencie je, aby sme zainteresovali národné parlamenty do našich prebiehajúcich úvah o e, tom, čo pán e, predseda hovoril. Teda, a často v minulosti národné parlamenty boli zanedbávané v tejto včasnej fáze diskusie EÚ a boli zapojené až vtedy, keď už mali formálnu úlohu, ako napríklad teda, keď išlo rozhodovanie o vlastných zdrojoch ale tá skutočnosť, že skupina, teda, ktorú vediem, je medziinstitucionálna a teda e, dochádza k vážnemu rozšíreniu e, tejto diskusie. Ja som už dávnejšie povedal, že toto dobre fungovalo s e, akademickou e, obcov a takáto konferencia vytvorí teraz dôležitú platformu pre národné parlamenty, aby e, mali pocit vlastníctva e, tejto témy, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ. To umožní nám, našej skupine, aby sme zohľadnili ich otázky e, v našej záverečnej správe. Preto sme túto konferenciu rozdelili do troch panelov a budúcim účastníkom sme poslali poznámky o otázkach, o ktorých budeme diskutovať. V skratke môžem povedať, tie tri témy tejto konferencie, alebo tie tri panely sú teda následovne označené. Prvý, aká úloha, úlohy by mal európsky rozpočet zohrávať vo, v európskych verejných financiách dvojka, nové zdroje e, príjmov pre EÚ, otáznik, čo funguje a čo by sa malo zmeniť. A tretia, tretí panel, lepta, lepšia koherencia med EÚ a národných rozpočtov. Ako by sme lepšie mohli spolupracovať? To by mala byť konkrétna, konkrétne pozvanie vašim kolegom z národných parlamentov, a ja som vlastne jedným z nich, e, budeme mať teda veľmi konkrétny dialog. Európsky, účasť Európskeho parlamentu na tejto konferencii je samozrejme rozhodujúca. Vy, dámy a páni, ako členovia Európskeho parlamentu a potom členovia Európskeho parlamentu, e, národných parlamentov budú môcť prehovoriť spolu samozrejme s pozvanými rečníkmi tieto panely pozostávajú z členov národných parlamentov a z členov našej, a členovia našej skupiny ich uvedú do témy. Ak by ste eh, si prijali vy zúčastniť sa, tak sme vytvorili eh, špeciálnu webovú stránku, kde budú prezentované dokumenty, ktoré, o ktorých diskutovala skupina na vysokej úrovni budú tam aj tlačové správy, akademické práce a minulé inštitucionálne správy a návrhy. A môžeme samozrejme vám poskytnúť e, link, prepojenie na e, túto e, webovú stránku. No a teraz ešte niekoľko slov v mene skupiny na vysokej úrovni. A mm, teda uvaha o tom, čo sa stane, keď odovzdá skupina svoju správu. Chcel by som povedať, že skupina ešte bude mať niekoľko zasadnutí v septembri a v októbri na to, aby sme prediskutovali obsah e, správy v e, podrobnostiach. A samozrejme závisí to aj od, e, od, od Mm, výsledkov našej e, medziparlamentnej e, diskusie v septembri a potom e, začiatkom decembra alebo uprostred decembra chceme zverejniť našu správu. Skupina bola vytvorená spoločne tromi inštitúciami a bola vlastne uvedená na štrasburskom zasadnutí a odporúčania e, budú nasmerované e, práve týmto trim, trom predsedom, teda predsedovi rady e, a samozrejme budem ochotný rád, vám odprezentujem túto správu aj osobne, ak by o to ste mali záujem. s, eh, so sekretariatom eh, parlamentu môžeme začať hovoriť o eh, termínoch, kde by sme vlastne v decembri mohli takúto prezentáciu usporiadať. No a potom, čo sa bude diať? Tak ako je to predpokladané v mandáte skupiny, Európska komisia bude posudzovať záverečné odporúčania a rozhodne, či pripraví legislatívny návrh o vlastných zdrojoch. Takže potom, ako tri inštitúcie nám dali tento veľmi dlhý čas na to, aby sme uvažovali o, aj v ich mene o tejto citlivej otázke, tak e, tie právomoci prejdú na inštitúcie alebo teda na, na inštitúciu, ktorá má monopol e, e legislatívnej iniciatívy, a to je komisia. A tá bude musieť rozhodnúť o tom, či pripraví legislatívny návrh o vlastných zdrojoch. No a potom v ostatných inštitúciách e, budú musieť byť prijaté rozhodnutia a ja verím, že vy sa naplno zapojíte do tých následných e, úvah. E, Ak mi ešte dáte 3-4 minúty, pán predseda, e, tak by som rád na záver pomenoval dve témy, ktoré získali význam, pokiaľ ide o európske financovanie a ktoré sa e, týkajú aj tých tém, ktoré parlament pomenoval vo svojom uznesení z minulého týždňa. Tieto témy prediskutovala aj skupina pomerne obsiahla a budú určite e, súčasťou našej záverečnej správy. Prvá téma sa týka prepojenia medzi zdrojmi príjmov a európskymi politikami. A druhá téma je, a to je veľmi dôležitá téma pre vás, a Týka sa to e, e, rozmnoženia, rozšírenia nástrojov, ktoré sú financované spôsobom ad hoc. A, teda téma, teda prepojenie príjmov a e, európskych politík ale tiež sa to týka európskej pridanej hodnoty a Európskej verejných statkov. Všetci vieme, že všetky tieto koncepty sú dosť ťažké, pokiaľ ide o ich posúdenie a ťažko je možné ich zmerať. Prínosy zo spoločného trhu, e, e, to je veľmi dôležitý argument. Mimochodom, pán predseda, často si uvedomíme hodnotu veci až vtedy, keď o ne prídeme. Alebo keď si predstavíme, že by sme ich mohli strátiť. A môže byť nejaký lepší príklad e, e, napríklad hodnoty spoločného trhu ako to, ako sme si to uvedomili, keď sa uvažuje o odchode jedného členského štátu. A a keď si teda takto veľmi uvedomujeme prínosy spoločného trhu, a samozrejme nie je to e, otázka našej zodpovednosti, ale je to veľmi vážna, e, bude musieť prebehnúť veľmi vážna konfrontácia o tom, aké sú podmienky pre členský štát, aby mohol ďalej profitovať z, zo spoločného trhu akokoľvek kultúrne a politicky takýto členský štát alebo bývalý členský štát e, e, vlastne bol, bol na počiatku alebo prispel k tomu, aby sme mali takéto verejné dobro e, spoločného trhu. Takže Máme tu veľmi veľké eh, narušenia a, a, a, a pri tých si uvedomujeme, aké hodnoty e, máme. Teda prínosy z toho, že sme súčasťou e, spoločného trhu, je to veľmi dobrý príklad. E, samozrejme, z otázu spadlo rozpočtu nie je taká dôležitovská a často sa to e, ignoruje členskými štátmi a rokovania sa sústredujú na národné príspevky do e, európskeho rozpočtu, ale musí existovať spôsob, ako by sme mali zohľadniť aj prínosy spoločného trhu. Ak sa pozrieme na krajinu, ktorá nie je členským štátom, a to sa odrazu stalo veľmi aktuálnym, ale zúčastňuje sa na spoločnom trhu, trhu v vybranom počte európsky politik. Teda táto krajina e, prispieva e, dvojnásobok toho e, do rozpočtu, ako čo získava. Takže ukazuje sa, že je mnoho prínosov z účasti na spoločnom trhe, než to, čo sa dá viditeľne zmerať. A táto krajina E, vlastne dospieva k záveru, že jej príspevky sú hodné e, tých e, benefitov zo spoločného trhu. Naša skupina je presvedčená, že zameranie sa na jasné európske spoločné státky, ktoré nemôžu byť produkované na národnej úrovni, je spôsob, ako vytvoriť jasné zdôvodnenie európskych výdavkov a počúvať e, tie veľmi ťažké zápasy o príspevkoch z národných rozpočtov. To e, sme si uvedomili e, v posledných rokoch, napríklad keď sa otvorila otázka bezpečnosti ako spoločnej zodpovednosti, hoci to, hoci to nie je integrovaná politika, ale je to, existuje veľká objednávka, veľká potreba takéto politiky mm, štáty zvýšili národné roz, bezpečnostné rozpočty a máme tu potrebu, samozrejme, aj pokiaľ ide o e, pakt stability a rastu. No a e, je to tiež otázka toho, či považujeme hrozby za otázky vnútornej alebo vonkajšej bezpečnosti. E, hrozby na vonkajšej hranici sa týkajú všetkých členov, aj tých, ktorí nemajú vonkajšie hranici. Teda dôležité obranné iniciatívy, ktoré zdá sa e, e, občania podporujú, by tiež boli takýmto príkladom európskeho verejného statku. Hoci nie všetky členské štáty by sa potom mohli podpísať. No a potom komplementarita s národnými rozpočtami a efektivita e, zásahov európskeho rozpočtu by si mali pre, prediskutovať do hĺbky, aby sme Ehm, dospeli k lepšiemu rozdeleniu úloh. Nie všetky odpovede sú na stránke výdavkov. Možno sú tu riešenia na európskej úrovni aj na strane príjmov tým, že vytvoríme vlastné zdroje, ktoré sú prepojené na cieľ alebo prioritu alebo politiku. Hm, my sme prediskutovali takéto e, otázky vo, viacerých oblastiach, kde by sme lepšie pochopili, čo Európska únia robí. A upomenujem niekoľko príkladov. E, finančná stabilita a boj proti e, daňovým únikom FTT alebo teda FEIT životné prostredie a boj proti klimatickým zmenám, teda uhlíková dáň. E, tiež podiel e, národných e, daní z ropných palív na rast investícií do EÚ a celej eurozóny. To sú prostredníctvom zdrojov ad hoc. Tento zoznam e, samozrejme nie je vyčerpávajúci a, a to nie je ani hlavný cieľ našej práce, ale je to možno zaujímavý vedľajší produkt. Časť príjmu európskeho rozpočtu môže takisto prispieť politickým cieľom, presne ako daňové politiky v e, jednotlivých členských štátoch. A to zároveň E, bude znamenať, že aktivity Európskej únie budú jasné občanom. Prechádzam k druhej téme, o ktorej by som chcel hovoriť. Hlavné obavy ohľadom nadmeného šírenia nástrojov, ktoré sa financujú spôsobom ad hoc. To sú to sú špe- nešpecificky financované z vlastných zdrojov. Musíme sa zamyslieť nad tým, do akej miery inovácia a flexibilita do akej miery môžeme prijať inováciu a flexibilitu pred jednotou rozpočtu a pre všetkým pred demokratickou zodpovednosťou, pretože tieto veci sú v hre. E, za posledné mesiace sme boli svedkami toho, že sa trišia krízové situácie ad hoc finančnými riešeniami, ako zverejnecké fondy alebo e, facilita pre utečencov v Turecku. V tom druhom prípade členské štáty prejavili ochotu poskytnúť ďalšie 2 miliardy v roku 2016 a 2017 a posunúť tieto prostriedky cez rozpočet formou vyčlenených príjmov a zabezpečiť potrebnú jednomyselnosť, aby to bolo možné. To svedčí o tom, že flexibilná a koordinovaná cesta cez európsku úroveň sa dá nájsť, keď je to potrebné skupina na vysokej úrovni si veľmi dobre uvedomie, aké významné uh, nedostatky majú takéto tvorivé riešenia. Môžeme spomenúť aj iné príklady. Áno, poskytujú pragmatické odpovede, to je pravda, ale nie sú spokojivé z pohľadu demokratickej kontroly a mnohé ďalšie veci, takisto je potrebné počkať a uvidieť, či naozaj sú primeranými a efektívnymi nástrojmi. Práve preto, že tie núdzové situácie sa stávajú štrukturovanými, štrukturálnymi, pretože je to ako bežný život človeka, či rodiny, či firmy. Niekedy je to niečo, čo nazveme ako núdzová situácia, čo v podstate nám e, udrie do očí to, čo tam bolo aj predtým, len sme to nezaradili v našej mysli a potom zistíme v konečnom dôsledku, že to je štruktúrálna záležitosť, že to nie je iba núdzová jednorazová situácia. A teda, keď sa tie núdzové situácie stávajú štruktúralnými prioritami, je potom potrebné ďalšie finančné prostriedky. Navyše je z toho jasné, že tieto riešenia boli zvolené práve preto, že sa chceme vyhnúť novému otváraniu viatočného finančného rámca a musíme zvážiť, či vyššia miera autonómnych, skutočných vlastných zdrojov by neznamenala, že takéto ujednania by boli nadbytočné. A na záver musím poznamenať, že určité tvorivé riešenia, čo sa týka financovania EU rozpočtu, môžu ísť ruka v ruke s posilnenou demokratickou kontrolou a zároveň zabezpečiť potrebnú flexibilitu e, použitia prostriedkov. Je tu zložka príjmov EU rozpočtu, ktoré nie sú vlastné zdroje a sú nazývané tak neveľmi atraktívne e, nazývané iné príjmy. Vy ste spomenuli e, pokuty, prebytok. To sú možné zdroje mimoriadných príjmov. A momentálne tomu tak nie je, keďže tieto položky e, v podstate sú zarátané do rozpočtu a tým sa znižujú zdroje na základe uh, hrubého národného uh, dôchodku. Ide to cez sekundárnu legislatívu a nie cez rozhodnutia na EU. Najlepším príkladom, uh, možno som zaujatý, ale najlepším príkladom sú pokuty z kartelov a nekalej hospodárskej súťaže, ale existujú aj iné, ako nadmerné bonusy za emisie nových osobných vozidiel článok 7.1.1 e, všeobecného rozpočtu. V zmluve je explicitne uvedené, že je možné mať opatrenia fiskálnej povahy v oblasti energetiky a životného prostredia článku, články 192 e, a 194 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Takéto opatrenia, ktoré neboli ešte použité, musia byť opodstatnené najprv ako politické ciele, ale môžu byť navrhnuté aj s cieľom prispieť do EÚ rozpočtu, či už vyčlenených prostriedkov alebo nie. Takéto nástroje, poplatky, e, príjmy z aukcií a podobne sa väčšinou používajú v národnom kontexte a môžu sa stať aj trvalou črtou EÚ politik budúcnosti. Ospravedlňujem sa za to, že som vystupoval veľmi dlho ale viem, pán predseda, mám tajné informácie, že rozpočtový výbor mal potrebu znovu si zobrať za svoje a politicky usmerniť naše skromné úvahy. Takže chcel som vám poskytnúť dostatok informácií, ktoré vám teraz umožňa vám, pán predseda, vášmu výboru, spraviť práve presne toto. Ďakujem za pozornosť. Merci. Merci. Ďakujem pekne. Áno, samozrejme potlesk, ktorý znamená, že všetko, čo chcem povedať, sa stalo zbytočným. Nie pochyb o tom, že to, čo ste nám povedali dnes do poludnia, v plnom rozsahu zodpoveda našim očakávaniam ktoré sme vlastne očakávali netrpezlivo. Rozpočtová jednota. Princíp čitateľnosti, pochopiteľnosti rozpočtu. Inštitúcia, ktorá má slúžiť a E, členovia, ak nedokážu prečítať, pochopiť rozpočet, tak tá inštitúcia sa stáva krehkou. Jednoducho Európa nehovorí s občanmi. Je veľmi dôležité, aby rozpočet Európskej únie bol pochopiteľný pre európskych občanov, aby pochopili, že Európska únia má pridanú hodnotu a ten prínos je vlastne vo forme európskeho verejného blaha, európskych verejných statkov a rozpočtová jednota je dôležitá. Je to konštelácia, ktorá uh, ide dohromady, čiže musíme v podstate uh, nesmieme spraviť nejaký Big Bang. Áno, je to konštelácia, nočná obloha, množstvo oblakov, tak by som to povedal. Ďakujem pekne, naozaj veľmi srdečne pekne ďakujem. Skôr ako dám slovo spravodajcovi, pán Amasu, ktorý je vo vašej skupine na vysokej úrovni, by mohol zareagovať. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja nebudem vystupovať dlho. Je to privilegium naozaj byť na jednej strane členom výboru pre rozpočet a aj členom skupiny na vysokej úrovni. Chcem poďakovať e, pánovi Montimu a e, oceniť to, ako rešpektoval mandát, ktorý dostal skupina na vysokej úrovni a ako sa mu podarilo presvedčiť všetkých členov tejto skupiny pri hľadaní konsenzu o metóde, a nielen o metóde, ale aj o výsledkoch. Naozaj vďaka. Tri pripomienky. Pán Monty povedal, že všetci členovia te, to vedia, ale myslím, že treba zdôrazniť, že všetko, čo sa udialo za posledné dva roky, len potvrdzuje, to, čo rozpočtový výbor Európskeho parlamentu tvrdil a e, čo opodstatnilo vlastne vytvorenie tejto skupiny pre reformu systému vlastných zdrojov, že teda rozpočet je rámec, v rámci ktorého je potrebné sa dohodnúť, bol sme sa museli dohodnúť na roky 2014 a 2020, že tento rozpočet absolútne nie je prispôsobený novým potrebám Európskej únie až do takej miery, že podľa mňa, a teraz hovorím ako člen rozpočtového výboru, že si musíme položiť otázku, či viacročný finančný rámec ešte stále opodstatnený. Zhodneme sa na tom, že áno, 7 rokov e, je dlhá doba, je tu množstvo nepredvídaných okolností a 6 mesiacov po uzavretí tohto 7-ročného rámca sa situácia absolútne zmenila. Ale musíme si aj položiť otázku a tak implicitne ste na to upozornili e, Pán Monty, mm, európsky klasický rozpočet nemal by byť nanovo pre, prekopaný do základov? Nachádzame sa v takej situácii, kedy, tak ako ste to povedali, je to konštelácia rozpočtov, ktorý spája štátne rozpočty, ktoré má riešiť nové potreby a v rámci rozpočtu spoločenstva, keď potrebujeme nájsť zdroje na financovanie Junckerovho plánu, na financovanie e, transformácie Frontexu na skutočnú agentúru pre kontrolu vonkajších hraníc, na financovanie e, rozvojovej pomoci v Afrike, tak aby to bolo v podstate dekarbonizovaná Afrika. Áno, tak e, to zoberieme z toho, čo ste nazvali európskym verejným blahom. A jediné prvky, ktoré sú v európskom rozpočtu, ktoré 7 rokov naozaj chránime, sú tie veci, ktoré sú predurčené pre členské štáty. To znamená 80 rozpočtu, čiže vlastne spoločenský rozpočet už neexistuje. Tu vyprávame také príbehy, rozprávky, jednoducho európsky rozpočet neexistuje a nastane okamih, kedy to bude musieť naozaj nahlas povedať. Chcem k tomu ešte dodať aj to, že Brexit nás donúti znovu prehodnotiť mnohé veci, e, počnúť zdrojom hrubý národný dôchodok, pretože bez e, Británie už nebude britský reba, e, rabat, ani žiaden rabat, pretože všetky ostatné rabaty vlastne boli opodstatené britským rabatom. A teda to je špecifický veľký útok na celý systém. Ďalší nepriamy dopad Brexitu je veľmi, veľmi pravdepodobné, že v nadchádzajúcich mesiacoch či rokoch e, bude tu viacero politických iniciatív na rozbehnutie novej politiky v rámci aktuálneho rámca, to znamená asi cez formu posilnenej spolupráce mega, spoločen, spoločné mega vypočutie včera večer poukázala to, že ministri financí eurozóny neboli až tak veľmi zatiaľ, zatiaľ e, naklonení, e, ale budú iné iniciatívy. Pravdepodobne v oblasti obrany, pravdepodobne v oblasti energetickej únie, čo nás dovedie k tomu, že sa budeme musieť pýtať, aký je úžitok e, zdrojov EDS a podobne. Takže udalosti opodstatnia naš, naše posúdenie a e, povedú k tomu, že budeme musieť nanovo vymyslieť e, komunitárny rozpočet a možno aj spochybniť a nanovo vymyslieť viacročný finančný rámec. Národnými parlamentami sa stretneme začiatkom septembra. V aktuálnom kontexte určitého spochybnenia Európy, euroskepticizmu, ktorý rastie vo všetkých členských štátoch, jediný prostriedok, ktorý máme na to, aby sme zaujali Európske parlam- národné parlamenty, pardon, je poukázať na konkrétnych príkladoch, na konkrétnych číslach, že ak uplatníme princíp subsidiarity, ak naozaj chceme mať takúto kompetenciu, jedna euro minúte na európskej úrovni umožní ušetriť, alebo teda aspoň nezaťaží navyše e, fiskálnu záťaž daňových poplatníkov a dokonca môže poviesť, viesť aj k úsporám na národnej úrovni to znamená, že ak by sa nič nezmenilo, tak môžeme očakávať, že keď tam, kde Európska únia zasiahne, že to pomôže odľahčiť a nie zaťažiť daňovú záťaž všetkých daňových poplatníkov, lebo tí sa nemenia, tí sú tí istí, bez ohľadu na to, na akej úrovni budú dane vyberané. A som dosť nahnevaný na Európsku komisiu v tejto veci, pretože už 18 mesiacov konkrétne v rámci skupín na vysokej úrovni, ale aj v rámci rozpočtového výboru žiadame od komisárky, aby spravila túto uh, analýzu, alebo to zadali e, ja neviem, skupine národných účtovníkov alebo nejaké špecializované ale Nikto to nespravil. A keď sa nám nepodarí tak toto predviesť konkrétne, tak jednoducho všetci zastupcia národných parlamentov nás zmasakrujú, e, ako náhle predložíme naše návrhy. A posledná pripomienka k ohľadom stretnutia s národnými parlamentami. Je naozaj veľmi žiaduce, aby pri tejto príležitosti európsky poslanci obhajovali európsku víziu. Nemáme všetci rovnakú víziu toho, ako má vyzerať európska politika, ale všetci máme víziu všetci vlastne sme nositeľmi našej politickej pridanej hodnoty. Musíme vystupovať ako europolitici. A ako náhle národné pozície ktoré hraničia s nacionalizmom, sa budú vyjadrovať a budú sa stále viac hlasnejšie vyjadrovať, je nutné mať európsku víziu. A musíme ju naozaj obhajovať, e, pretože zastupujeme európske inštitúcie. Ďakujem. A slovo dostávam pán Levandovský tu chýba, takže pán Depre. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte povedať na úvod, do akej miery e, ma teší to, čo som počul z úst pána Montyho v aktuálnom kontexte, ktorý vo veľkej miere môžeme charakterizovať ako skepticizmom, sťažovanie, obavy a váš odkaz mi pripadal veľmi veľ, váš odkaz mi pripadal veľmi veľmi pozitívny a e, s potešením môžem povedať, že naozaj ste tú krízu využili nie na to, aby ste založili ruky, ale aby ste boli ešte náročnejší ako predtým a naozaj si myslím, že to je veľmi dobrý postoj. Takže ma teší to, že ste povedali, že v aktuálnom kontexte pri nových výzvach sa orientujete na ambicioznú reformu rozpočtu nielen e, zo strany e, rozpočtov ako takého, ale zo strany politik. A vaša argumentácia v centre stála okolo toho, že ten rozpočet sa musí točiť, musí stať na európskom spoločenskom e, blahu myslím, že potrebujeme naozaj evolúciu. Tu chcem povedať dve veci a zareagovať na to, čo ste povedali. Jedným z veľkým európskym e, verejným blahom je to, že veci nie sú drahšie. Hovorili sme o jednotnom trhu. To, ten jednotný trh umožní možno najväčší, najviac prínosov a umožní, ja neviem, Norsku e, využiť tú situáciu. E, Európske verejné blaho, uvediem druhý príklad. Hovorili ste, že európskym verejným blahom je aj bezpečnosť. Nehovorím teraz o vonkajšej bezpečnosti, hovorím o internej bezpečnosti, bezpečnosti vnútri EÚ. Bezpečnosť vnútri EÚ nemusí nutne byť otázkou miliard je to otázka inteligentnej cielenej politiky. Ak sa náležite, spravodajské služby budú vymieňať informácie, ak budú mať postupy, podľa ktorého napriek tomu, čo sme svetkom teraz, že tajné služby zistia, že niekto je nebezpečný a neoznamia to automaticky iným službám iných štátov. Ak by to tak fungovalo, ak by tej výmene došlo, tak by sme nezažili to, čo sme zažili s pánom Abdeslamom a e, parížské atentáty. Myslím si, že táto logika je veľmi pozitívna, ale predsa mám jednu otázku na základe toho, čo ste povedali. Zle si vysvetľujem to, čo ste povedali? Ak si myslím, že sa snažíte nájsť uh, príjmy, ktoré idú priamo na politiky. Alebo som to zle pochopil. Alebo si vymyslíte, že tie príjmy eh, sú pomerne malé, čo sa týka celkového rozpočtu. Eh, hovoríte o tom, že je potrebné identifikovať príjmy, ktoré sú pridelené na určité politiky. Uvedli ste zo pár príkladov a toto je otázka, ktorú mám, čo sa týka rozpočtu. A posledná vec, to je skôr otázka. Hovorili ste, alebo dali ste veľký význam, vo vašom vystúpení ste kladli veľký dôraz e, na konferenciu s národnými parlamentami v septembri, 17. 18. septembra a tu si z toho vyvodzujem záver, že chcete zistiť, či je tu politický priestor na to, aby sme išli smerom k vlastným uh, zdrojom, uh, pretože tu nejde o diskusiu o tom, ktoré sú efektívnejšie alebo lepšie tieto vlastné zdroje, ale pochopil som to tak, že skôr chcete zistiť, či tu eventuálne bude veto, alebo či E, by národné parlamenty vedeli akceptovať e, vývoj týmto smerom. Takže to je všetko zatiaľ z mojej strany, pán Monty, e, moje blahoželanie a moje úvahy, ktoré vyvolajú vaše vyjadrenia. Ďakujem pekne. Boli tu tri žiadosti. O slovo poprosím, aby ste vystupovali veľmi stručne, pretože o pol dvanástej prídu kolegovia z výboru EKON a budeme ho hľadať možné kompromisy k pozmenujúcim návrhom správ e, pán kolegov a pani Beres. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem takisto len upresniť e, to, čo tu zaznelo a či som správne pochopil myšlienky E, áno, e, spoločenské dobro či verejné blaho, to bola taká hlavná téma. Samozrejme je potrebné si dať čas na potrebnú, potrebné úvahy a výmenu, ale zároveň je to veľmi súdna situácia aj po vašej správe. E, to sa hneď, nechcem, aby to skončilo vašou správou. Uh, E, tá správa snáď povede k tomu, že komisia príde s návrhmi. E, chcem sa opýtať, podľa vás tieto návrhy e, potrebné príjmať jednomyselne, alebo sa musíme obratiť na podstate tie krajiny, ktoré dobrovoľne chcú tieto veci, alebo iba na eurozónu? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Moci, Monty. Je to pravda, že ste e, nám dali trošku nádeje aj na to, čo ste hovorili o skupine pre, e, na vysokej úrovni. A pokiaľ ide o tie naše ambície a dosiahnuť určité reformy aj v otázkach vlastných zdrojov. Ale ktoré otázky sú tu naliehavé? Ja si myslím, že predovšetkým členské štáty e, vidia to isté, čo vidíme aj my tu z parlamentu, ako aj komisia. Včera sme sa stretli e, so siedmimi ministrami hospodárstva, hovorili sme o rozpočte pre eurozónu a aké je to naliehavé. Avšak e, napriek tomu tu nebolo taký tak dostatočný drive a to nám vlastne aj ukazuje, to, máme tu x kríz, e, energetickú, klimatickú, migračnú. Jednoducho musíme spoločne spolupracovať tu v EU. A keď to chceme dosiahnuť, nie je to vždy iba o peniazoch, keď pravda, peniaze sú potrebné. Takže jednoducho je potrebné urobiť reformu rozpočtu aj predovšetkým tú časť pre vlastné zdroje. A pokiaľ ide o rozhodnutie rady, tí sa vždy snažia nájsť tú najmenšieho spoločného menovateľa, namiesto toho, aby hľadali práve tú najväčšiu ambíciu. A dúfam, že tu prídu návrhy zo skupiny pre vysokú úroveň, vysokej skupiny pre vysokú úroveň a že jednoducho príde ten, ten, ten ten správny náboj do toho všetkého, aby sa našli prostriedky pre vlastné zdroje. E, ďakujem. Asi pred mesiacom ste, pán Monty, tu v tomto výbore e, podali, e, hovorili o tom, že tá situácia je taká šedivá, že je treba že treba e, doplniť ju e, farbami a vidím, že teraz ste už e, tie farby vďaka svojej práci doplnili. To znamená, že tá vaša správa teraz už je mnohofarebná a veľmi zaujímavá. Chcem vám takisto poďakovať za to, že ste sprístupnili online pracovné dokumenty. Nie všetci občania sú technicky natoľko zdatní, aby e, sa v tom e, mohli dobre orientovať, ale v každom prípade je to dôležité z hľadiska transparentnosti a zapojenia. Mohol by som povedať ešte veľa vecí, ale e, v prvom rade chcem povedať to, že v tej práci, ktorú musíme urobiť, treba postupovať tak, aby sme sa nedržali len na striktne e, technickej úrovni, aby sme vedeli definovať myšlienku Európy, ktorá opäť bude investovať, ktorá má rada svojich e, občanov. To znamená nie, e, že by Európa očakávala od občanov, aby len oni pocitovali pozitívne pocity voči nej, ale aby to bolo zrejme aj naopak. Samozrejme dôležité je riadenie migračných tokov a treba vysvetliť dobre, že reforma rozpočtu prináša dlhodobé odpovede na všetky aktuálne problémy. A ešte v nadväznosti na to, čo povedala e, kolegyňa Gada Zabal dnes e, by sme to mohli nazvať tú vašu návštevu ako priateľský zápas. Hm, ďakujeme vám e, za e, prácu, ktorú ste vykonali, prejavujeme vám podporu a takisto podporu aj správe, ktorú ste predložili. Ale myslím, že je dôležité takisto aj to, čo sme si tu povedali o e, vzťahoch e, smerom ku komisii a o, odhodlaní, e, ktoré ste prejavili, pokiaľ ide o to, čo treba urobiť v nasledujúcich mesiacoch a takisto aj o, pokiaľ ide o nasadenie, ktoré, ktoré bolo zrejme pri rokovaniach s predstaviteľmi štátov. Za to všetko vám ďakujem. Eh, Madame Derrida. Uh, mm, ďakujem pekne. Ja mám len také dve pripomienky. Myslím si, že musíme dať pozor, aby tu nepadol nejaký návrh, ktorý nejakým spôsobom má zaťažiť nášho občana ďalšími daňami, pretože tí už naozaj trpia rôz politikou škrtenia, šetrenia jednoducho nemôžu mať pocit, že ešte viac dávajú Európe, keď e, vidia, aké sú vysoké miery nezamestnanosti, keď vidíme, že je tu napríklad aj mliečná kríza. Viem, že tu bolo, e, bola intervencia 500 miliónov eur pre farmárov v mojej krajine Takže ale stále je tu rastúci euroskepticizmus, takže myslím si, že veľmi ťažko sa predá myšlienka našim občanom, keď nevidia e, tú pridanú hodnotu a teraz to všetko sa zhoršilo Brexitom. Takže to, že sme sa nezhodli na rozpočte a že vytvárame tieto ad hoc riešenia, e, nedostatok transparentnosti, nedostatok záruk, nedostatok demokratickej zodpovednosti, ja sa obávam, že to bude veľmi ťažké, aby sme e, dostali občanov na našu stranu a aby to, to pochopili, pretože Isté občania celkom dobre nerozumejú e, v európskemu rozpočtu a myslím si, že keď budeme volať po vlastných zdrojoch, to môže veci ešte viac komplikovať. E, možno by sme mohli skúsiť hľadať, ako spravodlivejšie prispievať na báze hrubého E, domáceho dôchodku. Len jeden postreh. Pán predseda skupiny na vysokej úrovni. Povedali ste, že európsky rozpočet je jednak e, rozpočtom Európskej únie. To znamená ten, ktorý naň máme zodpovednosť ako jedna časť rozpočtovej e, organizácie, ktorá je zodpovedná za rozpočet, ale zároveň je tu vzťah európsky rozpočet a národné rozpočty a pri príležitosti 7. 8. septembra jednoducho by sme nemali e, jasne dať vedieť, že metóda e, vytvárania verejných účtov, hodnotenie oboch strán rozpočtu a e, certifikácia alebo audit e, um, by sa mal harmonizovať a normalizovať, ak by som to tak povedal, aby sa uľahčila čitateľnosť týchto dokumentov, pretože momentálne je tu obrovská heterogénnosť. Mm, takže tento veľký Big Bang, ktorý chceme v rozpočtovej galaxii, by nám mal umožniť e, spraviť ten rozhodný krok. Pán predseda, nech sa páči. Merci beaucoup, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa vám chcel poďakovať a poďakovať všetkým vystupujúcim poslancom, ale aj ostatným za venovanú pozornosť princíp, o ktorom ste hovorili, to znamená jednotnosti a čitateľnosti, to sú kľúčové princípy podľa nás a e, e, doplnili ste ešte aj otázku metódy, ktorá by mohla prispieť k zosúladeniu alebo teda európsky rozpočet a národné rozpočty, tak aby boli lepšie porovnateľné a aby teda e, boli čitateľné, lepšie čitateľné všetky verejné financie, ako v členských štátoch, tak aj na európskej úrovni. E, mám pocit, že naozaj, že to je vhodné, aby jedným, jedným z odkazov, ktorý by snáď mohol vzísť e, z stretnutia s národnými parlamentami, že bolo žiaduce, aby toto bolo zrovna jeden z tých odkazov. Ehm. Chcel by som sa poďakovať pánovi Lamasurovi, ktorý je teda viac ako len členom skupiny na vysokej úrovni, pretože on pre celú skupinu a konkrétne pre mňa um, svojou obrovskými skúsenosťami a jednoznačnými názormi je naozaj zdrojom inšpirácie, významným zdrojom inšpirácie. A prítomnosť pána Lamasúra, ale aj ostatných zástupcov, ktorých určite tlačili európsky poslanci do našej skupiny, je zárukom, uistením o dobrej komunikácii myšlienok a názorov medzi parlamentom a skupinou. To je podľa mňa veľmi dôležité. Nebudem reagovať na to, čo povedal pán Lamasur, pretože v podstate čítame z tých istých nôd obrazne povedané, uvažujeme rovnako. A je pravda, že dôsledkom Brexitu pre diskusie o rozpočte že v podstate to môže mať veľmi významný dopad a V podstate tu diskusia Brexit e, už nie Británia, keď už nie Británia, tak už nie e, Rabat. Nemyslím si, že tento sled udalosti bude taký jednoduchý, ale e, samozrejme aj takýto sled má určitú logiku. Jedna vec, ktorú by som chcel spomenúť, in relation to, I would say, all the questions. Uh... Jedna vec, ktorú som spomenúť, teda, kde sa nachádzame politicky? Ako sa cítime z hľadiska politického priestoru, z hľadiska politického tónu rôznych inštitúcií, ktoré sú našimi spojencami? Ja by som chcel povedať, že tu existuje hlavne jedna obava. Ja mám pocit, že táto skupina bola menovaná. A ja som z nejakého dôvodu bol venovaný za predsedu tejto skupiny lebo inštitúcie od nás chceli počuť pravdu. I keď vieme všetci, aké ťažké je počúvať pravdu, ale a, alebo chceli od nás počuť aspoň priblíženie sa k pravde. A tri inštitúcie určite aj osobitne žiadali, požiadať mňa konkrétne, keď, keď požiadali mňa, tak asi vedeli, že ja ako komisár som nikdy neváhal použiť eh, rôzne donúcovacie právomoci komisie, eh, plné obratky bez ohľadu na to, ako na to reagovali členské štáty či priemysel. No, si myslím, že je treba správne využiť tie právomoci, ktoré aj Európa má a to je presne to, čo aj od nej občania očakávajú. a neviem, že či tu treba využívať len ten nástroj určitého um, samosa prejavovania, čo je také typické pre tých, ktorí sú zamestnaní v týchto inštitúciách. Ja neviem, viem, že musím už prestať hovoriť, lebo máte ďalší bod programu, ale ja som chcel hlavne poukázať na to, že Nevieme, koľko politického priestoru ešte je. Ale veríme, že je to súčasť našej misie, aby sme sa pokúsili rozšíriť tento politický priestor. Takže konferencia s parlamentom nebude podľa nás len to cvičenie alebo tá úloha hľadania, že akože koľko priestoru, toho politického priestoru je, koľko veľa či málo ho je, ale podľa nás musíme do určitej miery donútiť ľudí, aby si uvedomili, aké sú e, dôsledky a jednoducho postupne rozširovať ten politický priestor, ktorý je k dispozícii. Ospravedlňujem sa, že nemôžem ísť hlbšie do otázok. Všetky sú veľmi zaujímavé. A Neudomil som si um, že som možno, že ne, e, splnil všetky tie možno očakávania, ale e, som rád a som, uvedomujem si, že akú dôveru ste mi venovali a ďakujem za to. Ďakujem pekne, Mario Monti. To nám umožní kľudne si prežiť letnú prestávku a pripraviť sa e, po prázdninách konštruk- na konštruktívny e, začiatok, takže pripraviť veľký Big Bang rozpočtovej e, galaxie.